kolegyne, kolegovia z národných parlamentov, kolegyne, kolegovia z Európskeho parlamentu. Poprosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať za pár sekúnd našu schôdzu. Som veľmi rád, že vás tu všetkých vidím. Máme dnes na programe veľmi dôležitú tému, Je to môjmu srdcu blízka téma, takto to musím povedať ako členovi Európskeho parlamentu, lebo 5 rokov som strávil tým, že som bol viac menej radový člen Európskeho parlamentu, nie ako pán Royal, ktorý je predseda výboru, ktorý sedí vedľa mňa. Musím povedať, že bola to veľmi zaujímavá práca. Energia, energetika je pravdepodobne najdôležitejšia téma pre našich občanov. Povedzme to takto, možno vďaka spoločnej polnospodárskej politike nemáme problém s potravinami a iste viete, že na mnohých miestach na svete je to práve najväčšia starosť, najväčší problém. Voda a potraviny. Našim problémom v skutočnosti sú dodávky energií. Takže zaoberáme sa dnes veľmi dôležitou témou a pristupujeme k tomu veľmi vážne lebo je to výzva a zároveň aj určitá hrozba pre našich občanov. By som tak zjednodušil. Dovolte, aby som ako bežne na výbore pre priemysel prešiel do materinského jazyka, lebo ako iste viete, máme možnosť hovoriť v našich jazykoch a môžeme využiť schopnosti našich tlmočníkov. Vážený pán predseda, Vážený pán Royal, pán Rogan, zástupkyň zastupcovia výboru, pán minister Kováč, dámy a páni, poslankyne poslanci, srdečne vás vítam v Európskom parlamente teraz v mojom materinskom jazyku. Dnes budeme hovoriť o najdôležitejších riešeniach, o najdôležitejších témach v Európskej únii. A ide o energiu, energetiku nie je možné dosiahnuť úspech v iných oblastiach, alebo teda v oblastiach, ktoré by sa netýkali energetiky. Na spoločných zasadaniach Európskeho parlamentu, ako aj e, národných parlamentov sa hovorí o týchto témach. Je to už určitou tradíciou, že, že máme takéto spoločné zasadania. Lisabonská zmluva je veľmi dôležitá, lebo nám poskytla nové kompetencie. Členovia národných parlamentov môžu teraz významným spôsobom ovplyvňovať európsku legislatívu. A vráťme sa teraz k téme nášho dnešného zasadania. Tu ide o zvýšenie konkurencieschopnosti, tu ide o inteligentné siete, energetické siete, inteligentnú infraštruktúru. V zásade, aby som to povedal tak čo najjednoduchšie, Ide tu vlastne o to, aby sa vybudoval vnútorný európsky trh s energiami. Toto je dôležité z hľadiska toho, aby sa dosiahla hospodárska súťaž. Ide tu predovšetkým o to, aby sa riešila situácia pri národných monopoloch. Túto otázku je nutné riešiť aj na úrovni Európskej únie. Vnútorný trh znamená zároveň aj to, aby sa vykonávali investície. Musíme sa vzájomne prepojiť. No a samozrejme, na záver, ide o inteligentné energetické siete. A tu musíme vykonávať spoločný výskum a vývoj na to, aby sme v Európe systematicky zlepšili dodávky energií. Bolo to pred rokom, keď som Žakovi Delorovi navrhol, aby sa vytvorilo Európske energetické spoločenstvo. Na to je samozrejme nevinutné upraviť zmluvy. Dobre by bolo dosiahnuť, aby pod spoločnou, tak povedať, značkou sme zlúčili opatrenia v oblasti energetiky a zároveň aj myšlienku solidarity. Takéto spoločenstvo je skutočne nevyhnutné. Európska únia je závislá od dodávok energií z tretich štátov. Bolo by teda jednoduchšie rokovať o zmluvách s tretimi štátmi, keby sme vystupovali spoločne. Keby sme si zosúladil do určitej miery to, ako chceme rokovať. Naša rokovacia pozícia bola jednoducho silnejšia. Zároveň by bolo jednoduchšie takýmto spôsobom vybudovať konkurencieschopný vnútorný trh a takto by sa podarilo znížiť ceny, čo je dôležité tak pre dodávateľov energii, ako aj pre spotrebiteľov. Bolo by takto podstatne jednoduchšie aj vykonávať výskum v oblasti e, ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti. Najefektívnejšie bolo postupovať spoločne. Toto je základná myšlienka Európskeho energetického spoločenstva. Preto tu bol apel na členské štáty a na európske inštitúcie, aby sa takéto niečo vytvorilo. Chcel by som povedať, že nie je to nejaká nová organizácia, nejaké nové združenie, ani vlastne nejaká úprava zmluvy. Bola by to iba určitá strešná organizácia, ktorá by poskytla impuls pre naše opatrenie smerom k optimalizácii dodávok energií. Chcel by som povedať, že Dôležité sú ďalšie témy, ako napríklad energetické koridory na makroúrovni a potom samozrejme je nutné sa zobrať aj lokálnymi riešeniami pre mestá a komúny. Čo sa týka energetických koridorov, tak tu môžem povedať to, že dve plynové krízy, ktoré sme zažili, tak oni jasne poukázali na to, že Európska únia musí vystupovať v oblasti energii solidárne. Dôležité, aby štáty boli vzájomne prepojení. Chcel by som pogratulovať pánovi Viktorovi Orbánovi za to, že sa podarilo, e, podarilo e, sa dostať do plánovacej fázy, kde pôjde o prepojenie s oblasťou Čierneho mora. Teraz by som chcel spomenúť jeden projekt, na ktorom sme pracovali pred desiatimi rokmi, keď ja som bol predseda vlády Polska a keď pán Orbán bol prvýkrát predseda vlády Maďarska. Myslím si, že takéto energetické premostenie bolo veľmi dobré. Tu ide napríklad o projekt Nabuko a potom ide aj o určitý energetický prstenec oblasti Baltického mora. Potom to bola makroskála, potom mikroskála, to je samozrejme dôležitá vec, tu ide o solárnu energiu, veternú energiu, tu ide o obnovenie energetickej infraštruktúry. Musíme sa snažiť dosiahnuť v Európskej únii jednotné riešenia. Potom bude jednoduchšie konať. Tu v Európskom parlamente máme skupinu európskych poslancov, ktorá je združená v tzv. Urban Intergroup, Intergroup. A táto skupina sa zaoberá práve takýmito otázkami, ktoré sú dôležité pre mesta a komúny. Dovolte, aby som poprosil všetky kolegyne, všetkých kolegov o to, že keď budete v kontakte s vašimi vládami a s kolegyňami a kolegami z vašich národných parlamentov, aby ste s nimi hovorili o otázkach energetiky, aby ste sa snažili hľadať riešenia pre energetiku na európskej úrovni. V mnohých ďalších oblastiach bude totižto jednoduchšie dosiahnuť riešenia pre napríklad e, otázky ochrany životného prostredia alebo aj otázky cenovej úrovne, ak budeme konať takto spoločne. Samozrejme, nemôžeme si vytvárať ilúziu, že energie budú lacné. To nie je dôležité, je to, aby ceny boli aspoň primerané. 4 miliardy eur mm, to je suma, ktorú vynaložila Európska komisia pre energetické projekty a prostredníctvom pákového efektu sa podarilo dosiahnuť výnos vo výške 22 miliárd eur. Eur za to chcem poďakovať komisárovi Oettingerovi, ktorý dnes tu nie je prítomný, ale ktorý veľmi efektívne pôsobí v tejto oblasti a ktorý viacejkrát sa vyslovil za to, aby sa politická iniciatíva energetického spoločenstva uskutočnila. Potom je dôležitý finančný výhľad EÚ po roku 2013. Tuto bude energetika zohrávať dôležitú úlohu. Je tu strategické programy pre energiu a musím povedať, že bolo mi veľkou cťou, že som mohol v tomto parlamente byť spravodajcom pre túto oblasť. Pracoval som na to pred 3,5 rokmi a Európsky parlament významne prispel k tomuto programu, ktorý je nutné rozvíjať na európskej úrovni. Toto očakávame od komisie, aj od rady, lebo koniec koncov, ako sme vraveli, očakávajú toto od nás naši občania. Chcel by som ubezpečiť zástupcov národných parlamentov, že Európsky parlament má aktívny záujem na to, aby sa otázky energetiky riešili na európskej úrovni, ale aby sa riešili zároveň aj na úrovni členských štátov. Ide o to, že nikto nemôže byť osamotený, nemôže byť ponechaný v štychu, a musíme odbúrať tzv. energetické ostrovy, ktoré ešte stále existujú. Sú také biele plochy na mape Európy, musíme si vzájomne pomáhať a v minulosti sa ukázalo, že solidarita a spoločenstvo najlepšie fungujú práve v tejto oblasti. To potrebujeme aj pre energie. Ďakujem pekne, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, že sa chcete účastniť takéto dôležitej diskusie. Ďakujem. Pán predseda Buzek, mene všetkých kolegov, kolegyň z Európskeho parlamentu, z národných parlamentov, by som sa vám rád poďakoval. Poprvé za to, že ste tu hosťom na tejto konferencii, e, že nám dávate ďalej tú možnosť tu byť, pretože predseda, predseda Európskeho parlamentu musí riešiť mnohé problémy a že vy ste nám dopriali z, z pár minút z vašeho času práve ukazuje, že je pre vás veľmi dôležitá spolupráca s národnými parlamentmi a že aj téma energetiky je témou, ktorá má pre vás vysokú hodnotu. Chcem vám poďakovať, že ste tu boli, že ste tu s nami, že ste nám dali tú možnosť kolegov privítať a otvoriť e, toto zasadnutie ja teraz e, urobím rovnakú vec v mene predsedníctva ITRE. Chcem e, privítať pána Pala Kovača, zastupcov všetkých národných parlamentov, e, myslím tým tajomníka z maďarského štátneho tajomníka z maďarského ministerstva, ktorý zastupuje v tejto forme radu. Ďalej chcem privítať Filipa Lowa, generálneho riaditeľa pre energetiku ktorý zastupuje pána komisára Oettingera, ktorý predsa len nakoniec nemôže. A v neposlednej miere chcem e, e, privítať spolupredsedu z maďarského parlamentu a tým je pán Antal Rogan, predseda výboru pre e, hospodárstvo, informatiku a technológie. Jemu by som tiež dal na úvod ako prvému slovo na úvodné slova, pretože spoločne budeme toto zasadnutie viesť, takže obaja aj privítajme.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 podujatie. Od začiatku predsedníctva sme pripisovali tejto téme veľkú úlohu. Pre nás je to ťažisko a dúfame, že to bude len jedna téma z mnohých rôznych stretnutí. Chceme tu dosiahnuť veľké pokroky a veľmi dôležité pokračujeme, že je mi jasný tá zámer, že tu máme spoločný trh v oblasti zemného plynu do roku 2014. To je veľmi dôležitý výsledok a veľmi ma teší, že tu máme na toto aj prostriedky, ktoré chceme nachádzať a dnešná téma by mohla vyzerať tak, ukázať na základe akých argumentov zamýšľame vyčleniť prostriedky na rozvinutie energetických koridorov pri realizácii projektov. Ďakujem aj za možnosť e, byť tu dnes. Ďakujem aj za vašu početnú účasť a ja som presvedčený, že dosiahneme pokroky e, vo vecnej oblasti a ak dovolíte, neskôr vám odprezentujem naše stanovisko a teraz vraciam slovo pánu spolupredsedateľu. Ešte informácia k dispozícii je tlmočenie v mnohých jazykoch a preto môžem hneď prejsť do programu. Mali by sme sa snažiť dodržiavať časový rámec aby na, na záver mali priestor všetci tí, ktorí tu sú. Teraz dávam slovo pánu Lovovi za DG Energy, aby na úvod povedal svoje obsahové poznámky. Well, uh, thank you for this invitation Ďakujem za toto pozvanie e, diskutovať s, váž, s váženými spoluposlancami z národných i Európskeho parlamentu o tejto téme politike energetiky. Dúfame, že to bude konštruktívna kombinácia medzi národnými rozhodnutiami, národnými rozpravami a európskymi rozprávami. A čo nás tu v Európe zjednotuje, zjednocuje, je naše povedomie o našej vzájomnej prepojenosti závislosti na vonkajších dodávateľoch energii, konkurencieschopných zdrojoch energie pre naše domácnosti, aby sme mohli zabezpečiť bezpečnú energiu za konkurencieschopné ceny. Aby... Chceme tiež zabezpečiť nízkouhlíkovú ekonomiku, ktorá bude menej závislá Bohužiaľ, tlmočenie nie je veľmi dobre možné, pretože máme obrovské rušivé vplyvie. Chcel by som vám tu v Európskom parlamente, Maďarskému parlamentu poďakovať za zorganizovanie tohto podujatia. Veľmi e, podporil práve Európsky parlament e, zámery tohto podujatia, takisto 4. februára pri zasadnutí šéfov vlád s cieľom vytvoriť trh v Európe, ktorý bude otvorený dodávateľom, podnikom, aby Európa mala čo najbezpečnejší, čo najstabilnejší zdroj energetiky. Sme najväčším trhom na svete pre, pre e, energetické dodávky, takže máme čo ponúknuť Dlhodobo ambíciou Európskej únie bolo takisto členských krajín a parlamentu vytvoriť trh, ktorý bude integrovaný. To sme robili prostredníctvom mnohých úprav, tzv. balíčkov, prvý, druhý, tretí, s cieľom umožniť dodávkam vstúpiť do Európy, umožniť konkurencieschopnú hospodárskú súťaž, kde každý má príležitosť E, profitovať, mať úžitok z obchodu s energiami, takisto zabezpečiť každému dodávky a každému zabezpečiť dopyt pre tých, ktorí dodávajú v Európe. Vytváranie tohto trhu, ktorý bude integrovaný a otvorený súčasne, znamená, že treba diverzifikovať e, jednotlivé trasy dodávok z východu i zo západu tu sa spoliehame na interkonektory prepojenia a pre nás je veľmi dôležité v komisii, že minulý týždeň v Budapešti za maďarského predsedníctva sme e, videli určitý nový stimul posunutie na vytvorenie viac interkonektorov, integrovanú siete, sieť v Európe, ktorá bude rozhodujúcou pre e, efektívnu prácu tohoto trhu, fungovanie ak sa pozrieme na ekonomiku, ktorá je e, viac založená na obnoviteľných energiách a menej na fosílnych palivách a viac na lokálnych, e, lokálnej výrobe pre e, lokálnu spotrebu, tak potrebujeme modernizovať naše infraštruktúry a vytvoriť podmienky, na základe ktorých ľudia budú obchodovať jednotlivými energiami na chladenie a kúrenie preto regulácia, interkonektory, regulácia, to je potrebné na fungovanie a to tiež závisí na rozvoji trás, na dodávanie mimo Európskej únie a to nám dáva zmysel. Či už vonku alebo vo vnútri EÚ. Mnoho úvah smeruje k téme legislatívy v Európskej únii, ale jedno posolstvo znie, že s cieľom legislatívy v energetickej oblasti je nie vytvárať problémy, ale vytvárať príležitosti. Takisto umožniť sieťam, aby boli spravované takým spôsobom, že e, existujúci konkurenti e, môžu umožniť vstup aj novým konkurentom, ak siete budú v rukách tých, ktorí sú už teraz dominantní na tom trhu. Máme problém, takže musíme do toho vniesť nezávislé spravovanie a nezávislé investície v sieťach, a to v záujme poskytnutia hospodárskej súťaže. A to je ten tzv. tretí balíček, taký akýsi leitmotív, ktorý bol prijatý v roku 2005, ktorý treba implementovať očividne za spolupráce členských krajín, ktoré musia transponovať direktívy do národného práva Požaduje, vyžaduje si to množstvo tvrdej práce zo strany novej agentúry v Ljubljane, ktorá chce vypracovať technické podrobnosti, ktoré umožňa ľuďom obchodovať e, s elektrickou energiou a s plynom naprieč hranicami. Znamená vypracovať to určité e, pravidlá, ako budú e, fungovať siete, či už ste v, v Taline, v Zebruge, v Porte, aby ste mohli kupovať e, e, plyn tak, ako sa dá globálne e, nakupovať ropa, vytvoriť určitú likviditu, flexibilitu a najlepšie ceny v Európe. Neočakávame, že energetické ceny v Európe pôjdu dole, pretože energie, energia je e, e, v Európe e, veľmi cenená Potrebujeme prepojenia, e, reguláciu a to nám umožní vniesť čo najlepší systém dodávky. Máme teda novú agentúru na koordináciu našich 27 národných regulačných e, inštancií pri e, používaní tejto novej legislatívy a máme tu asi 100 prevádzkovateľov prenosových sietí, ktorí spolupracujú s agentúrami na, na tejto infraštruktúre o ktorej dúfame, že bude vytvárať základ pre e, vznik takejto hospodárskej súťaže a e, bezpečnosti dodávok. A teraz zo pár príkladov projektov v infraštruktúry, ktoré sú rozhodujúce pre konkurencieschopnosť našich, našich, e, kra, našich krajín. Siete offshore pre, v oblasti Severného mora, ktoré poskytujú veternú energiu z, veterne, z veternej energie, ďalej e, diverzifikácia dodávok plynu, tak aby sme sa nespoliehali len na jeden zdroj e, v koridore e, východ-západ, ale takisto e, susedia na juhovýchode, logistika rozvojová, prepojenia, takisto sever, juh, aj západ, východ, tak aby e, pobaltská oblasť aj jadranská oblasť boli alternatívy mali pre ľudí alternatívy. Posilnenie s, e, prepojení e, na, e, v, centr, v, e, v strednej a juhovýchodnej Európe a tiež vyvinutie inteligentných sietí, ktoré budú zvládať tieto nové toky elektrickej e, energie a plynu spôsobom, ktorý domácnostiam i firmám zabezpečí čo najkonkurenčne schopnejšie ceny. A ešte čosi, čo je rozhodujúce pre všetky členské krajiny a e, je spoločnou vlastnosťou národnej i európskej politiky, to je využitie energie efektívne. Ak dokážeme vytvoriť spôsoby, ako sa dajú inteligentnejšie využiť energie spotrebiteľmi, aby si mohli vybrať, aby mali dosť informácie na výber najlepšieho zdroja elektrickej energie a ďalších zdrojov, tak to je rozhodujúce. Našim dôležitým spolupracovníkom e, sú regulátori na národnej úrovni. Treba konať v národnom záujme, ale je tu množstvo projektov, ktoré sú európskeho záujmu, kde investície na národnej úrovni v skutočnosti môžu mať veľký prínos inde. E, investície potrebné napríklad v centrálnej e, Európe, ktoré nakoniec pomôžu vidieckým oblastiam. Tu sa treba dohodnúť na tom, ako pokračovať, takisto e, o miere návratnosti, ktorá by dala možnosť investorom e, mať dostatočné zisky, keď investujú do nových sietí. A po druhé, schvaľovacie postupy v Európe trvá od 10 do 12 rokov od návrhu až po implementáciu, kým niečo uvediete do chodu, či pokiaľ ide o nové rozvody alebo generačné kapacity alebo akékoľvek úložiska a zásobníky ten problém, ako už naznačil pán predseda, je ten, že výzvy pre Európu v dodávkach energetiky je taký rozhodujúci v tom časovom období, ktoré máme na tieto investície, na zabezpečenie konkurencieschopnosti. To všetko znamená, že musíme konať e, počas tých 10 či 12 rokov, ktoré tie investície sú, si na implementáciu vyžadujú. Treba nájsť spôsoby na zoštihlenie postupov, ich zjednodušenie, hľadanie výhod, nevýhod projektov a implementáciu tohoto do použitia pre lokálne, miestne komunity, aby tieto nadobudli dojem, že je to pre ne užitočné. Čiže je možné skrátiť toto obdobie na 4 či 5 rokov na miesto 10 či 12, aby sme sa cez to dostali. A posledný problém financovanie. Mnohé z energetických projektov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie všetkých našich dodávok na národnej úrovni, sa môžu odraziť aj v sadzbách, ktoré užívateľia platia za elektrínu a plyn. Existuje však rád projektov, ktoré pravdepodobne nebudú financované, pokiaľ verejné orgány nevstúpia do, financova- do plánov financovania týchto projektov, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť eh, dodávok a je potrebné, aby sme tu zabezpečili účasť tak eh, európskeho rozpočtu, ako aj národných rozpočtov. Inteligentné siete, ako sa uvádza, to je zásadný prvok, ktorý zabezpečuje, aby bola jednak e, e, aby bol dopyt e, inteligentný, ale aj ponuka inteligentná, čo znamená, že bude možné lepšie využívať elektrínu v domácnostiach spôsobom, ktorý je užitočný pre ne, ale zároveň sa budú dosahovať úspory v výrobe energie v Európe ako takej. Je to veľmi náročný investičný projekt s pôsobnosťou na 30 až 40 rokov a verím, že Európsky parlament sa pričiní o prijatie cestovnej mapy ukazujúcej, kde sa máme nachádzať v roku 2030 až 2050 v novembri tohto roka. To bude predložené. Ďakujem veľmi pekne. darf mich bedanken ganz herzlich für diesen Einstieg und Ďakujem pekne za tento príspevok. Chceli by sme dať teraz slovo aj rade a konkrétne maďarskému predsedníctvu, preto by som teraz dal slovo pánu ministrovi Paulovi Kováčovi. Vážený pán eh, predseda Božek, eh, mikrofón zdá sa, že funguje. Počujete ma, prosím? Vážený pán predseda Bozek, vážený pán generálny riaditeľ, eh, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Som veľmi rád, že tu môžem zastupovať maďarské predsedníctvo. Eh, tá eh, téma, ktorá sa zaoberá spoločný výbor dnes, je veľmi blízky a paralelný prioritám nášho predsedníctva, najmä pokiaľ ide o rozvoj. Preto by som chcel niečo povedať o práci, ktorú sme už vykonali a ktoré úlohy ešte zostávajú nášmu predsedníctvu počas posledných piatich týždňov. Mnohí už zdôraznili, že energia patrí k najzložitejším a najnaliehavejším výzvam dnešnej doby. Aby bolo možné zabezpečiť hospodársky rast, národnú bezpečnosť, potrebujeme zvýšiť bezpečnosť dodávok energie a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, s prihliadnutím na trvalo udržateľné prírodné prostredie. Maďarsko si dobre uvedomuje tieto výzvy a kladie energiu vysoko na E, rebríček svojich priorít. E, sme pripravení pomôcť trvalej udržateľnosti, bezpečnosti a integrovanému trhu s energiami. Toto úsilie, úsilie sa ukázalo ako úspešné a my sme takto prispeli k širším európskym cieľom, pokiaľ ide o udržateľnosť. Maďarsko E, chce prejsť k dlhodobým energetickým stratégiám a tento cieľ podporila aj prvá Európska rada o energii, ktorá sa konala 4. februára a kde členské štáty vyjadrili svoju pripravenosť e, budovať jednotný európsky trh s energiou a plynom do roku 2014. Žiadny európsky trh by nemal byť po roku 2015 vynechaný z tohto trhu. Rada zdôraznila aj potrebu klas zvýšený dôraz na energetickú účinnosť a vonkajšie vzťahy, ktoré boli uznané ako rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov 2020. Vzhľadom na usmernenia Európskej rady e, boli prijaté závery o oznámení e, týkajúcom sa e, stratégie 2020 pre oblasť energetiky. To sa nám podarilo na Rade pre energiu 24. februára. Potvrdili sa výsledky a priority stanovené Európskou radou. Pokiaľ ide o dlhodobú stratégiu, maďarské predsedníctvo navrhuje začať rokovania o cestovnej mape na na rok 2050, čo bola téma neformálneho stretnutia ministra v začiatkom tohto mesiaca. Myslíme si, že tá diskusia podporila finalizáciu návrhu komisie. Pokiaľ ide o udržateľnosť, Máme e, na stole tému revidovaného e, plánu energetickej účinnosti. Po diskusiách v práci pracovnej skupiny pre energiu chce rada prijať závery na zasadnutí 10. júna. Maďarské predsedníctvo zvažovalo e, oznámenie Komisie o medzinárodných vzťahoch, ako aj stave a bezpečnosti zásobovania e, plynom a e, ropou. Ministri sa takisto dotkli e, vonkajšej dimenzie otázky bezpečnosti dodávok energií. Pokiaľ ide o trh. Jedným z cieľov predsedníctva bolo dosiahnuť dohodu o regulácii, integrácii energetického trhu a transparentnosti. Pokiaľ ide o radu e, ministrov pre energiu 10. júna, chceli by sme prijať e, závery a pripraviť sa na nadchádzajúci trialog. E, navrhujeme tri trilaterálne diskusie 16., 24. a 29. júna, výsledkom čo by mala byť politická dohoda. Konečné prijatie parlamentom sa očakáva v septembri. Otázka energetickej infraštruktúry Európy, ktorá bola hlavnou témou dnešného zasadnutia spoločného výboru, výboru, to by mala byť hlavná téma programu. Nie je to prekvapujúce, pretože nová energetická stratégia 2011 až 2020, ako aj závery februárového samitu o energii zdôrazňujúceho rozvoj infraštruktúry a navrhujúceho e, infraštruktúrne projekty pre toto desaťročie, ako aj odstránenie izolácie všetkých štátov z, e, od trhu z energií, to sú naše ciele. Pokiaľ ide o priority e, energetickej infraštruktúry, ktoré boli identifikované vo februári, komisia e, zvolala e, rokovanie pracovnej skupiny na vysokej úrovni krajín strednej a východnej Európy s cieľom identifikovať infraštruktúrne potreby a priority v tomto regióne a vytvoriť dobre fungujúce severo-južné prepojenia. Maďarské predsedníctvo prispelo aj k rozvoju infraštruktúry tým, že v spolupráci s komisiou zorganizovalo vysokú konferenciu na vysokej úrovni o európskej energetickej infraštruktúre pred týždňom. Členské štáty, regulátori, prevádzkovateľia um, rozvodných sietí a ďalší aktéry hovorili o kľúčových výzvach a problémoch spojených s výstavbou energetickej infraštruktúry. My sme uh, mohli takýmto spôsobom získať dobré informácie, pokiaľ ide o rozvodné infraštruktúry, e, mechanizmy e, určovania nákladov na náklady a o ďalších otázkach. Chcel by som sa poďakovať za možnosť vystúpiť e, pred týmto výborom na tému zlepšovania dodávok energie. Teším sa na zaujímavú diskusiu o vytváraní koridorov a zriadovaní inteligentných inteligentných e, sietí. E, teším sa e, predovšetkým na rozvoj energetickej infraštruktúry, ktorá je mostom umožňujúca Európe dostať sa k čistejšej, bezpečnejšej budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Kováč. Srdečná vďaka. A pri tejto príležitosti by som sa vám chcel striečne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Pre všetkým by som sa chcel poďakovať maďarskému predsedníctvu za to, že ste sa ujali tejto iniciatívy. Ďakujem ale aj maďarskému parlamentu, ktorý prispel k tomu, že sa dnes podarilo zorganizovať toto spoločné stretnutie. Samozrejme sa chcem poďakovať aj členom národných parlamentov, ktorí sem prišli medzi nás. Ďakujem aj maďarskému predsedníctvu a vlastne sa to už spomínalo, že chcete zabezpečiť bezpečné e, energie za rozumné ceny, že to je dôležitý bod vášho programu. A na tomto mieste by som chcel uvítať to, že ďalšie predsedníctvo síce polské chce na výsledky tejto práce nadviazať. Ako vlastne už sa povedalo, ostávajú tu ešte pre nás úlohy, ako pre zákonodarcov, musíme ďalej rozvíjať vnútorný trh, musíme zabezpečiť fungovanie tohoto trhu, musíme zabezpečiť dodávky, bezpečnosť dodávok, musí, dodávok musíme podporovať energetickú účinnosť a úspory, musíme rozvíjať uh, obnoviteľné zdroje energie, musíme zabezpečiť vzájomné prepojenie siete, toto je veľmi zásadné iste bude jednou z najväčších výzev a na to už poukázal pán predseda, pokryť energetické potreby budúcnosti, tak na lokálnej, ako aj globálnej úrovni. Vychádza sa z toho, že dobyt po energiách bude rapídne rásť, aké energie by mohli pokryť túto potrebu. To je veľmi dôležité, lebo o detailoch budú rozhodovať členské štáty, a čo sa týka budúcnosti, spomenul by som jeden príklad, ktorým sa zaoberáme veľmi intenzívne v Európskom parlamente, v oblasti výskumu, ako aj v oblasti energetickej fúzie. Na druhej strane vzniká trh s technológiami CCS a my sa zaoberáme tým, ako zabezpečiť to, aby tu bola dostatočná koherentnosť, aby tu boli aj rozumné ceny pre spotrebiteľov, aby ste mohli dovoliť nielen ľudia s vyššími príjmy, ale aj s normálnymi príjmami. Ako teda zabezpečiť rozumné ceny energie aj pre priemysel, ako garantovať ceny, toto sú veľmi dôležité otázky, ktorými sa musíme zaoberať. Ďalšou výzvou bude aj to, ako predchádzať napätím medzi legislatívou, ktorá sa zoberá ochranou životného prostredia a dopytom po, dopytom po energiách. To je aktuálna otázka. Akým spôsobom môžeme transportovať energiu generovanú z veterných elektrární, ako môžeme túto energiu dopraviť spotrebiteľom. Toto je všetko veľmi dôležité. No, všetky rozhodnutia majú vplyv na životné prostredie, prostredie prírodu. Je nutné tu nájsť rovnováhu a to sa netýka len tejto témy, ale napríklad aj biomasy, e, hydroenergetiky a tak ďalej. Potom je tu ešte veľká výzva, síce zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre energetiku, ako aj pre vývoj a výskum, aby sa využívali inovatívne metódy. Čo sa týka potrieb financovania, už sa to spomínalo, že tá potreba je enormná, obrovská. Sú tu veľké výzvy, ktoré majú zabezpečiť to, aby sa stupňovi to podarilo vyriešiť tento problém. Je nutné vytvoriť taký energetický systém, ktorý zabezpečí to, aby tu boli dodávky energií e, za rozumné ceny, aby spotrebitelia sa mohli rozhodnúť, aby mohli spotrebiteľ reagovať podľa dopytu a ponuky. Modernizácia infraštruktúry je rozhodujúca. Je tu aj snaha zvýšiť v energetickom mixe podiel obnoviteľných zdrojov energií. Na to, aby sa to vykonalo, je nutné myslieť, aby sa nepodkopala konkurencieschopnosť, je nutné myslieť na stabilitu, preto je dôležitá infraštruktúra, ako aj dobré energetické siete. Lisabonská zmluva nám otvorila dvere pre silnejšiu rolu, silnejšie zapojenie národných parlamentov do európskych otázok, zatiaľ čo Európsky parlament sa stáva centrom legislatívneho úsilia. Je tu špecifický článok 194 zmluvy, ktorý sa zoberá energiami a legislatívneho postupu a síce, že Európsky parlament popri Európskej rade sa stáva spolulegislatívcom tejto oblasti. V oblasti energií v najbližších rokoch nás budú očakávať mnohé výzvy, budeme musieť úzko spolupracovať nielen s členskými štátmi a vládnou úrovňou, ale aj s kolegami v národných parlamentoch a iste bude dôležitá aj otázka subsidiarity, ako je otázka vzájomnosti, toto sú vážne témy. Ak nechceme, aby voliči a občania sa nám odsudzili. Výbor IT, náš výbor ITRE, ktorý má 55 členov, snaží sa zabezpečiť fungovanie energetického trhu. V Európskej únii chceme podporiť účinnosť, ako aj úspory, Chceme zabezpečiť vytvorenie nových zdrojov energií, lepšie prepojenie sieti a zlepšiť integráciu energetických trhov. V aktuálnom funkčnom období náš výbor je relevantný z hľadiska garantovania bezpečnosti dodávok plynu. Zaoberali sme sa finančnou pomocou spoločenstva v oblasti energetiky v súčasnosti ako spoluzákonodarcovia pracujeme na integrite a transparentnosti energetických trhov, kde ide o to, aby sme zabezpečili transparentné ceny pre spotrebiteľov. Tak, ako, tak výbor, ako aj parlament sme poukázali na to, že je nevyhnutné vykonať potrebné kroky, aby sa zvýšila energetická účinnosť o 20 a aby sa naplnil dlhodobý cieľ do roku 2050 mať plne efektívny na energetické trhy. Máme tu správu kolegyne Kolárska-Bobinská, kde pracujeme na stratégii vlastne energetiky do roku 2020, ale zamýšľame sa aj nad dlhodobejším charakterom tejto politiky až do roku 2050, kde je jasný cieľ znižovať emisie a vytvoriť krátkodobé a srednodobé akčné plány. Čo sa týka diverzifikácie zdrojov, to je naďalej na našom programe. Uskutočnila sa dôležitá diskusia o energetickej infraštruktúre. Príslušný komisár, myslím si, že významne prispel k tejto téme. Potom tu máme správu kolegu Suza Wagnera, kde sme sa zaobrali prioritami a v júli to pravdepodobne odsúhlasíme v parlamente. Je to poskytovanie investícií. Musíme uľahčiť investovanie. Modernizácia je ďalší dôležitý krok. Ako výbor pre priemysel a energetiku budeme zapojení aj do toho, keď sa tieto myšlienky budú pretavovať do legislatívy pre energetickú, energetický sektor a pravdepodobne by sa to malo udiať v októbri, aspoň to hovorí legislatívny plán Európskej komisie. Ako vidíte, očakáva nás veľa, úloh je čoraz viac, tá téma je čoraz dôležitejšia. To znamená, že my sa snažíme byť aj cižedostiví, ale zároveň všetci vieme, že pri cižedostivosti, ktorú máme, musíme byť realistickí, potrebujeme takú energetickú politiku, ktorý, E, sa drží toho klasického e, trojuholníka, keď je bezpečnosť dodávok, stabilitu dodávok a rozumné cen dodávok. Som preto veľmi rád, že dnes máme možnosť nielen tu diskutovať s radou a členskými štátmi, ale aj s kolegyňami a s kolegami z národných parlamentov. A ja som chcel vám predniesť pár úvodných slov a týmto by som dal slovo ďalej kolegovi Antalovi Rogánovi a on už oznámil, že by nám chcel povedať niečo z pozície Výboru pre hospodárske informačné technológie Maďarského parlamentu. Ďakujem pekne za slovo, pán, slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Kolegyne, kolegovia z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov, prvá dnešná téma sa týka energetických koridorov. Ja by som môj príspevok obmedzil na to, že by som chcel poprvé poved, spomenúť prípady, kde rusko-ukrajinské spory poukázali, ukázali, aká je zraniteľná Európa, čo sa týka dodávok zemného plynu. Preto si myslím, že jedným z hlavných cieľov spoločnej e- energetickej stratégie malo byť práve znižovanie závislosti. No a na úvod maďarského predsedníctva sme 4. februára prijali rozhodnutie, kde sme si povedali, že do roku 2015 chceme zabezpečiť, aby žiaden členský štát nebol izolovaný od e, rozvodných sietí ropy a plynu. Preto otázka energetickej infraštruktúry je veľmi dôležitá. Už sa tu spomínal južný koridor, spomínalo sa to viacejkrát, ale potom je dôležitý severno-južný koridor. Dôležité je uskutočniť tento plán, dôležité je prepojiť aj východ a stred Európy, sever a juh, toto je veľmi dôležité, preto je dôležité rozvíjať siete, čo si vyžaduje samozrejme obrovské investície. Sú to investície, ktoré sú skutočne nevyhnutné. Čo sa týka samotného financovania, myslím si, že dôležitá otázka je zapojenie prostriedkov spoločenstva. Energetická infraštruktúra e, musí byť koncipovaná tak, aby zabezpečila výnosy. Musíme si stanoviť strategické ciele, ale tieto musíme naformulovať veľmi presne a musíme si uvedomiť, že si to vyžaduje prostriedky spoločenstva a hlavným cieľom má byť prepojenie. A jednoducho toto nie je možné bez toho, aby spoločenstvo neposkytlo na tieto účely prostriedky parlament a váš výbor má k dispozícii celú škálu možností. Je tu o to, aby sme vybrali strategické investície, ktoré by sa mali uskutočniť v dohľadnej dobe, a to práve preto, aby sa zabezpečilo prepojenie všetkými smermi. Samozrejme sú tu určité časové obmedzenia. Tá celá škála sa nedá ani uskutočniť v priebehu napríklad 15 rokov, to iste nie. Preto je veľmi dôležité si stanoviť jasné priority. Čo sa týka financovania týchto projektov, chcel by som povedať, že tu ide o prostriedky, ktoré pochádzajú z úrovne spoločenstva ako aj členských štátov. Musíme si ale povedať, že bez prostriedkov z hospodárskeho sektora, bez prostriedkov z trhu to nebude fungovať. Preto je dôležitá otázka, kto bude vlastne niesť náklady. No a v konečnom dôsledku to bude spotrebiteľ, teda klient, a pre klientov, spotrebiteľov sú rozhodujúce európske pravidlá. V rámci analýzy e, nákladov a výnosov je dôležité, aby sa vytvoril európsky rámec, kde by sa jednoznačne stanovili náklady ono je to totiž tak, že ťažko si to predstaviť tak, že by náklady jednoducho sa len tak presunuli na spotrebiteľov. Pre všetkým to ide o otázku redukcie energetickej závislosti. Ide tu o to, aby sme mali vypracovanú správnu stratégiu. A musíme tie prostriedky nasmerovať tak, aby sme mysleli na to, aby e, sme zabezpečili také ceny, ktoré si môžu spotrebitelia dovoliť. Preto je dôležitá regulácia. Potom samozrejme je dôležité zosúľadiť záujmy medzi prevádzkovateľmi sieti a medzi užívateľmi sieti. Preto otázka nákladov je veľmi dôležitá. Je nutné preto zosúľadiť ceny na národnej úrovni ako aj európskej. Som si vedomý toho, že viacekrát sa spomínalo, že ceny je nutné stanoviť na ekonomickom základe. Ale spomínalo sa, že je tu o investície v obrovských objemoch, kde jednoducho otázka regulácie bude čoraz dôležitejšia. Keď hovoríme o regulácii, tak predovšetkým ide o to, aby sme mali transparentné pravidlá, ktoré sú jasné a udržateľnej budúcnosti. A to nestačí len na úrovni členského štátu, ale na úrovni spoločenstva. Preto takéto podujatie ako dnes, toto, na ktorom sa nachádzame, sa musí zameriavať na tieto dôležité otázky. Toto sú myšlienky, ktoré musíme obhajovať na bližších rokoch. Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že tu máme aktuálnu tému energetických koridorov. Radšej nebudem hovoriť o ďalších témach, bude ešte priestor e, neskôr, ale v súvislosti s energetickými koridormi som chcel spomenúť toto a pán predseda, vraciam vám slovo, ďakujem pekne. Oh, darf mich ganz herzlich bedanken. Damit haben wir die einleitenden äh, tým pádom sme vybavili úvodné prejavy a vôjdeme priamo do diskusie. Mohli by ste teraz prosím prevziať vedenie? Ďakujem pekne. Chcem vás upozorniť na to, že sa v, prvej, v prvom kole budeme zaoberať energetickými koridormi. Sú tu dve pravidlá, na ktoré vás chcem upozorniť. Poprvé, máte k dispozícii 3 minúty na prezentáciu vášho názoru. A vždy budú mať slovo dvaja členovia Národného parlamentu a jeden člen Európskeho parlamentu. Poznáte, myslím, všetci procedúru modrej kartičky. Mnohí možno tú možnosť nevyužijú, ale keby ste chceli, máte takú možnosť. Začali sme asi o 15 či 20 minút neskôr s našou rozpravou a preto chceme navrhnúť, aby sme nemali prestávku na kávu a prvá fáza bude trvať do 16.30 a potom niekto iný prevezme predsedníctvo. Prvý rečník je Francesco Cazoli a to za Národný parlament taliansky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Aj ďaká v mene talianského senátu. Ja som toho názoru, že je tu veľmi dôležité pokračovať v angažovaní sa Európskeho parlamentu, aby sa zlepšila eh, bezpečnosť zásobovania a aj lepší výmena energii cez hranice. Taliansko sa vždy zasadzovalo za to, aby sa vytvárali diplomatické i fyzické prepojenia s cieľom diverzifikovať siete. Chceme, aby bola Európa čo najbezpečnejšia, čo najkonkurencieschopnejšia. Chcem, eh, by som svoj príspevok zakončiť nasledovnými slovami. Musíme byť bdelí, keď by mohlo dojsť eh, k nedostatkom v medzinárodným sieťam. My totiž nemôžeme vytvoriť superkoridory, koridory medzi eh, jednotlivými veľkými blokmi, ale mať súčasne sklzí a nepríjemnosti medzi malými krajinami. Ďalším rečníkom je v mene francúzského parlamentu pán Krenner. Ďakujem. V e, mene Ekonomickej komisie Francúzského národného zhromaždenia by som chcel povedať, že my e, sme za e, prepojenie jednotlivých sietí, pretože takto sa môžu optimalizovať naše siete, ale zároveň sa môže zabezpečiť zásobovanie jednotlivých krajín. Zároveň sa domnievame, že je potrebné, aby sa overil príspevok a úsilie každej krajiny pri rešpektovaní európskych záväzkov prijatých v oblasti rešpektovania životného prostredia a zachovania prírodného prostredia. Zároveň je potrebné diverzifikovať zdroje zásobovania, aby sme neboli závislí od energetických trás, e, ktoré existujú a aby sme modernizovali naše siete. Zároveň si myslím, a zdôraznili ste to aj vy, že je potrebná solidarita medzi jednotlivými krajinami e, nášho regiónu. E, ďalej, európske siete sú dôležité pre integráciu a riadenie aj obnoviteľných eh, energií a je preto potrebné zlepšovať túto oblasť s cieľom zvyšovať našu energetickú účinnosť. Po tretie, e, chcel by som hovoriť o podpore výskumu. Zdôraznili ste to aj vy. Je dôležité, aby sme mohli zoskupiť naše úsilie, aby sme mohli lepšie využívať investície, pretože sektor energetiky je vysoko strategický sektor pre našu budúcnosť a musíme do neho vkladať čo najvyššie ambície. Ďakujem. Pán, Ďakujem. Myslím, že som sa dopustil chyby. Zabudol som dať slovo pánu e, Orackému, ktorý je vlastne ten, ktorý má mať úvodný prejav v tejto rozprave, preto on teraz dostáva slovo a potom bude hovoriť za Európsky parlament pani Niebler. Dúfam, že som teraz už nikoho, že som nikomu neobležil. Ďakujem. Chcem poďakovať aj za tú možnosť, pán predseda, i e, pánu štátnemu tajomníkovi chcem poďakovať. Už moji predrečníci dali, položili základy tejto rozprave, sú veľmi dôležité. Nebudem sa preto opakovať. Ale musím každopádne e, konštatovať, že to, čo v marci 2007 prijala Európska rada, bol bol dôležitá časť a dnes tu máme opätovne dočinenia s veľmi, veľmi dôležitou témou a to je e, vytvorenie energetických koridorov. O tom sa snažíme poradiť v teoretickej či praktickej rovine. To, čo 10. novembra 2010 bolo rozhodnuté. Energia 2020. A tu ide o plánovanie a budovanie siete a jej prevádzka a tu sa vyzýva k, ku kvalitatívnemu skoku vpred, k zmene. A táto zmena je nevyhnutná. Len takýmto spôsobom môžeme dospieť k infraštruktúre, ktorá zabezpečí istotu dodávok z istota dodávok energie, nuž, to je jedna z najdôležitejších otázok, ktoré má priemyselná spoločnosť. Aj predseda Rogán predtým povedal, že Maďarsko v tomto ohľade muselo zozbierať mnoho trpkých skúseností. Nie sme síce v situácii, že by občania e, či priemysel toto veľmi pocitili, že by sa E, že by sa istota zásobovania dostala do úzkých, ale určite, určite je isté, že celá spoločnosť by bola paralizovaná, keď nie, nie sú dodávky energie. A preto musíme vychádzať z toho, že členské krajiny by nemali e, sa uspokojiť e, s vytvorením vlastnej istoty dodávok. Naopak musia musia celej, celej Európskej únii zdôrazňovať za istotu e, význam zásobovania, pretože problémy sa nezastavia na hraniciach krajín. Musíme využiť vnútorný trh a už existujúce siete. Najdôležitejšie je tu tie interkonektory vytvárať cezhranične a musíme tiež vytvárať nové koridory. Je to otázka konkurencie schopnosti. Inteligentné siete, ktoré budú efektívne, umožňa úspory a ktoré tiež budú v stave obnoviteľné energie uložiť, skladovať a ďalej spracovávať až po spotrebiteľov. V priebehu minulých rokov sme sa opätovne mohli presvedčiť, že myšlienok je veľa. Predrečníci už boli povedali, že je tu spoločná komplexná stratégia, ktorú potrebujeme. Musíme ju vybudovať do určitého systému a týmto spôsobom rozhodnúť o jedných dotlých projektoch. Myslím si, že členské krajiny musia e, zistiť, že bezpečnosť dodávok energie neznamená, že by členské krajiny medzi sebou e, kon- si konkurovali. Nie, musíme len zdôrazniť, že sme na seba Odkázaný. Je to konsenzuálne myslenie a pritom je rozhodujúce to, čo rozhodla Európska rada 4. februára v otázkach energetiky. Tu sa konštatovala, že naozaj že ten jednotný e, trh pre e, jednotlivé energie musíme dovršiť a to integrovanými sieťami závislosť EÚ v energetických láskach musíme znížiť. Musím poukázať na to, čo povedal už pán predseda Buzek. Povedal, že v EÚ nemôžeme mať určité ostrovy energetiky. To len doplním o slova, že, že musíme odstrániť tie že musím odstraniť tie miesta, kde už to nejde ďalej, kde sa nedá um, ísť týmto smerom, kde sa nedá nastoliť dojem, aby sa nedostali krajiny a neboli plne vydané na pospas takejto uh, slepej uličke, takejto situácii. takejto situácii sa niektoré krajiny nachádzali v roku 2009. Šéfovia vlád identifikovali viaceré projekty, pokiaľ ide o zásobovanie energiami, napríklad siete z severiu, že by sa mala vybudovať táto sieť aj v strednej a východnej Európe pre e, vedenia elektrického prúdu, plynu i ropy. Tu Maďarsko urobilo viaceré kroky, napríklad napríklad na maďarsko rumunskej či maďarsko-chorvátskej hranici sa stávajú interkonektory. Tieto činnosti sú už dovršené. Plánuje sa aj interkonektor medzi Maďarskom a Slovenskom. Bude to patriť k spomínanému e, koridoru medzi tými krajinami už bola podpísaná aj zmluva. Sú tu ešte množ, mnohé otázky, ktoré zostávajú otvorené na úrovni EÚ. Napríklad e, Nabucco, South Stream a prepojenie medzi oboma. Chcem e, zdôrazniť, že obe tieto, oba tieto plynovody nie sú, e, nemali by vnímané ako konkurenti. To všetko naopak sa má odzrkadliť v cene plynu. Prepojenie medzi Tureckom, Gréckom a Talianskom sa vytvára. To by mohlo byť to prepojenie a to by mohlo byť e, ten kontrapunkt, ktorý by mohol tie rozdiely oboch projektov vyrovnať. Azerbajdžan e, a Gruzínsko takisto doplnenie Mnabuka, určitý subregionálny projekt. Tento interkonektor je príkladom krokov pre spoločnú prácu v zmysle zásobovania energií. Spomínaný e, maďarsko-rumenský koridor to umožňuje a takto má Maďarsko prístup e, ku kaspickému plynu. Kolegyne, kolegovia, ako už bolo avizované, infraštruktúra energetiky a tiež stavba e, energetických konektorov e, je možná len v transparentných podmienkách financovania a schváľovania projektov. Cezhraničná spolupráca musí byť transparentná. To e, vystupňuje e, akceptovateľnosť a e, zrýchli realizáciu. Financovanie je veľmi citlivou otázkou a e, takisto otázka výnosov, e, efektívnosti príjmania rozhodnutí, Musíme posudzovať, musíme odhadovať, musíme sa zamýšľať nad tým, čo je všetko potrebné a pritom čas tlačí. Ako už bolo povedané, čas by sa mal skrátiť z 12 rokov na čas kratší, pokiaľ ide o vybudovanie energetických koridorov. My, poslanci, e, prispievame svojim dielom k tomuto konsenzu medzi našimi krajinami. A preto je o to väčšou radosťou, že spoločné podujatie Európskeho parlamentu a Maďarského parlamentu nám dnes dáva možnosť opätovne diskutovať. Veľmi sa teším na našu diskusiu a som presvedčený, že ku koncu dňa budeme mať oveľa väč- väčšie jasno v týchto otázkach a zblížime sa v svojich postojoch. Ďakujem. Ďakujeme a teraz má slovo pani Niebler, členka Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Rada by som využila možnosť e, tohoto rečníckého času na to, aby som sa priamo obrátila na členov z národných parlamentov. Mám na nich tri priame otázky. Ide o otázku, koľko spoločnej európskej energetickej politiky nám členskej krajiny vôbec umožnia realizovať tu tri body. Poprvé vnútorný trh. Áno, je správne, že treba budovať sieťovú štruktúru, interkonektory čiastočne ešte chýbajú na to, aby sa dovršil spoločný európsky trh. Faktom však aj je, že určité členské krajiny naozaj ešte sa zabetonovávajú v svojich národných trhoch a preto sa vás priamo pýtam, kolegovia, do akej miery nás vlastne podporujete, pokiaľ ide o vašu domovskú politiku, E, s cieľom otvoriť národné trhy a e, nechať realizovať vlastne politiku vnútorného trhu. Ďalej, e, po druhé, dobudovávanie infraštruktúry obnoviteľných energií. Náš komisár Oettinger formuloval odvážne myšlienky európskeho modelu. Veterná energia, ktorá by sa mala podporovať tam, kde je veterno a podporovať slnečnú energiu tam, kde je slnečno. Ja som z Nemecka, ako viete, u nás je to bola naozaj revolučná myšlienka, ale je dôležité a úprimné sa tejto otázke postaviť a vás, kolegov, chcem poprosiť, aby ste v domovských diskusiách v parlamentoch vnímali túto európsku perspektívu, osvetľovali ju a nám tu v Európskom parlamente aj povedali, koľko Európy v týchto oblastiach potrebujeme. Tretí bod, dopady ko Fukushimi. Viete, že to sa v národných parlamentoch e, zoširoka diskutovalo tu tiež. Práve komisár Oettinger tu e, odviedol e, vynikajúcu prácu, správne a trefne formuloval, že všetky jadrové elektrárne v Európe potrebujú záťažové skúšky. Musíme tu v parlamente masívne podporovať takéto prístupy z jeho strany a vás poprosím, aby ste vo vašich parlamentoch toto Eh, nadnášali a s plnou energiou motivovali k tomu, aby sme na európskej úrovne mali najvyššie možné normy a štandardy, aby sa prijal rozsiahly komplexný balíček pre normy a treba vyvíjať tlak aj v tom smere, aby sme mali ten princíp kontroly štyri, štyroch očí, dvoch párov očí, aby sme naozaj <clears throat> mali medzinárodné E, diskusie teda naprieč národnými parlamentami, aby sa formulovali podnety na to, e, koľko a kde potrebujeme koľko Európy, aby sme vytvorili príjemné prostredie našim občanom v domácnostiach. Ďakujeme a teraz Filippo Bubiko, ďalší rečník z Talianska. Grazie, presidente. Ja dovolte mi rovno povedať, že podľa mňa to, čo povedala pani Niebler, bolo veľmi dôležité. Je to dôležité pre diskusie o tejto otázke v Európskom parlamente, ale aj v národných parlamentoch. A pokiaľ ide o tú tému, ktorá je predmetom našej rozpravy, to znamená energetické koridory, tu by som eh, chcel povedať, že pre nás by bolo dôležité začať otázkami, ktoré sú skutočne zásadné. Eh, koridory sú užitočné na zabezpečenie toho, aby lepšie fungoval vnútorný trh s energiou. Otázka je, že či je tomu skutočne tak, alebo či vznikajú nové závislosti. My musíme vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby boli tieto vnútorné trhy s energiou skutočne funkčné, lebo len takýmto spôsobom môžu priniesť prínos pre občanov aj pre podnikateľov je potrebné rešpektovať kritéria účinnosti pri výrobe energie, či už to je elektrina alebo iný druh energie. Dôležité je zároveň e, stanoviť zásadu neutrality pre siete používané na prepravu energie a prepojovacie siete. Toto je dôležité z toho dôvodu, že treba zabezpečiť riadne fungovanie národných trhov. To všetko si vyžaduje prísnejšiu reguláciu a pravidla. Národné regulačné orgány, ako aj európske regulačné orgány, musia dostať väčšiu úctu a väčší vplyv musíme sa postarať aj o harmonizáciu technických špecifikácií a harmonizáciu noriem, na základe ktorých fungujú tieto energetické siete, pretože treba zabezpečiť e, vytvorenie jednotného trhu v oblasti energetiky. Myslím si, že všetci so mnou súhlasia v tom, že toto je veľmi dôležitá otázka, pretože budúcnosť Európy závisí od našej schopnosti strategickým spôsobom riešiť túto otázku. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník, to je pán Rainer Wiedmann z Rakúska. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Téma energetiky je iste takou témou, ktorá zaujíma tak národné parlamenty, ako aj európsku úroveň. Mali sme konať spoločne v tom zmysle, aby každý robil to, v čom sa najlepšie vyzná. Napríklad, keď juh by sa mal špecializovať na niečo, tak bolo by to, e, bola by to slnečná energia, solárna energia, potom tam, kde sa tak vetrná, tam by sa mali špecializovať na veternú energiu, je nutné vytvoriť e, dobré siete, mať dob- dobre ich prepojené, chce mať e, siete pre, e, pre vnútorný trh. Chcem to mať preto, aby sme tu nemali závislosť. Nechcem to spraviť práve na podporu závislosti. Nechcem, aby sme iba dovážali energie. Dôležité je, aby sme tu vytvárali pracovné miesta. Toto je veľmi aktuálna téma. Napríklad v Rakúsku sa diskutuje o Nabuko, či to potrebujeme alebo nie, alebo či by nebolo lepšie masívne investovať do obnoviteľných zdrojov energií. A my v Rakúsku sme toho názoru, že ten potenciál tu je ešte veľký. Jedna ešte vec, ktorá sa nespomínala. E, spomínali sa tu teoreticky dobré koncepty, ako napríklad výskum, vývoj, energetická účinnosť a tak ďalej. Jednoducho musíme nájsť tých ľudí, ktorí veria v Európu, ktorí sú presvedčení, že Európa sa dokáže zo stredného a dlhodobého hľadiska sama zásobovať energiami. A potom je tu dôležitá otázka pre mnohých občanov, otázka atomovej energie. U nás v Rakúsku je to jednoduchšie, áno, máme dostatok e, riek a vodnej energie, ale sú tu aj iné štáty, ako Francúzsko, tam je to zložitejšie. Dôležité je to, aby sa z strednodobého hľadiska e, opustila jadrová energetika. Fukushima ukázala, že je to dôležité a jednoducho treba o tom diskutovať teraz a nie niekedy v budúcnosti, keď sa na všetky problémy zabudne. Čo sa týka tých záťažových testov, áno, ale iba vtedy, ak to vykonávajú experti, nezávislé inštitúcie a nie samotní prevádzkovateľia. A je nutné zohľadniť všetky aspekty od ľudského zlyhania až po teroristické útoky. Ak sa to nespraví, tak je to vlastne iba vymývanie mozgov zo stroju atomovej lobby a to iste nechceme. Úloha Rakúska napríklad bola v tom, že treba rozvíjať siete, ale inteligentné siete, nielen také siete, ktoré dovážajú fosílnu energiu z tretich štátov. Tu ide napríklad o to, že v Rakúsku môžeme stavať e, prečerpávacie vodné elektrárne. To bola, to bola dobrá vec. Takzvané zelené batérie, ale ja Súhlasím s vami, áno, národné parlamenty sa musia týmito otázkami zaoberať. Napríklad v Rakúsku eh, diskutujeme o ekologickom elektrickom prúde. Je to podobne ako v Nemecku. Jednoducho je nutné zmeniť myslenie a investovať do tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Spomenuli ste veľmi zaujímavé myšlienky. A teraz Stanislav Ivan z Polska, nech sa páči. Polský senát reprezentuje Komisie gospodárky Narodowej e, Polského e, Senátu. Ďakujem pekne. Som do Senátu e, Polska. Pán predseda, dámy a páni. Podľa toho, ako my to vnímame v Polsku, e je nevyhnutné vykonať mnohé opatrenia, ktoré sú prepojené s lepšením energetickej infraštruktúry. Tu ide o výstavbu tzv. energetických mostov. Áno, to je veľmi zásadné. V prvom rade by to malo slúžiť na zvýšenie energetickej účinnosti. Prečo je toto našou prioritou? My sme toho názoru, že tým neposilníme len bezpečnosť energetických dodávok niektorých štátov EÚ, ale že takto môžeme znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Môžeme zvýšiť energetickú účinnosť, ktorá je s tým priamo prepojená a samozrejme to by viedlo potom k tomu, že by tu bol e, znížený dopyt po energiách či už obnoviteľných alebo fosílnych. No a keď toto samozrejme zabezpečíme, tak potom netreba toľko energie produkovať. Takže energetická účinnosť je veľmi zásadná. My si myslíme, že sústredenie sa na energetickú účinnosť otvára určité šance pre inovatívne opatrenia, čo je iste dôležité z hľadiska európskej perspektívy. Dôležité je sa zamerať na špecifiká jednotlivých regiónov a štátov. V tejto súvislosti je dôležité zohľadniť e, tieto špecifika v rámci veľkej dlhodobej stratégie, o ktorej hovoril pán Buzek. Je dôležité mať spoločnú stratégiu. Čo sa týka strednej Európy, tak e, tu je nevyhnutnosť vybudovať interkorektory, e, interkonektory a energetické mosty. Dovolte, aby som spomenul dva projekty. Energetický most smerom k Litve, a potom tu ide o prepojenie medzi Polskom a Nemeckom. Medzičasom existujú už dve takéto prepojenia. Keďže dopyt po energiách rastie a je tu veľký, veľký dopyt, veľká potreba transportovať veternú energiu z Nemecka do Polska a stále je to istý problém a síce kolísanie dodávok. Čo sa týka energetických mostov, tak samozrejme vyžadujú si aj výstavbu inteligentných sietí a je to téma, ktorej sa musíme ďalej venovať a potom v druhej časti diskusí môžeme diskutovať o tejto téme. Na záver by som chcel povedať, že tieto externé prepojenia sú veľmi dôležité aj z hľadiska optimalizácie medzinárodných systémov, to sa už viacejkrát spomínalo, aj z hľadiska energetickej bezpečnosti. A keď chceme dosiahnuť vnútorný trh, tak musíme zabezpečiť e, spolahlivé transportovanie energii obidvomi smermi. Ďakujem pekne. Prepačte, pán senátor, že som vás neoslovil správnym spôsobom. Ja som tu mal uvedené iba vaše meno. A teraz dostane slovo pán Uručev z Európskeho parlamentu a chcel by som apelovať na členov Európskeho parlamentu, aby boli aktívnejší, aby tu bol zabezpečený dobrý pomer Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja pozdravil kolegov z národných parlamentov. Toto je skutočne zásadná téma. Bezpečnosť energetických dodávok pre európskych občanov. To je veľká téma. Všetci asi očakávajú, že by som dnes tu hovoril o jadrovej energii ale to nenastane, možno by to bolo príliš zaujaté. Ja budem hovoriť o dodávkach plynu. Kolega z Rakúska povedal, že prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií je možné postupne dosiahnuť zníženie spotreby plynu. Žiaľ, všetky analýzy a všetky odhady, ktoré som mal možnosť si pozrieť do dnešného dňa, že spotreba plynu v Európe bude rásť. To má samozrejme objektívne dôvody a nechcem všetky menovať. Jeden z týchto dôvodov, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý súvisí s obnoviteľnými zdrojmi energie, je nasledovný. Energetické systémy musia byť vyvážené a nestabilita v iných oblastiach by mala byť vyvážená istými kapacit, s tým bezpečnými kapacitami. Dnes máme iba také e, možnosti, ktoré pomôžu veľmi rýchlo e, nahradiť strátu kapacít v zmysle z 0 na 100. Tu ide napríklad o kompenzácie e, veternej energie. Jednoducho v Európskej únii mám viaceré štáty, ktoré sa rozhodli opustiť jadrovú energetiku a snažia sa tento zdroj energie nahradiť napríklad veternou energiou. Preto toto kolísanie je veľmi dôležité a trh s plynom v Európe bude aj naďalej dôležitý. Mne by zaujímalo, či existuje nejaká jasná predstava o stabilnom trhu s plynom. Čo máme teraz? Je tu iba o technologické prepojenie. S Ruskom máme tu Nord Stream, máme tu South Stream, a to sú siete, ktoré majú obrovskú transportnú kapacitu. Máme tu južný koridor, ktorý je iba malou časťou týchto všetkých kapacít. No a celé sa to opiera o dlhodobé zmluvy, dlhodobé kontrakty, čo je ale v protiklade s logikou trhu. Akým spôsobom môžeme vybudovať v Európskej únii trh a tu sa obraciam tak na kolegyne kolegov, ako aj na predsedníctvo. Prečo terminály LNG, ktoré sa vlastne opierajú o spotové trhy a ktoré ponúkajú možnosť e, pokryť spotové trhy, prečo sú tak málo zohľadnené v rámci stratégie EU 2020 a prečo tak málo sa s nimi ráta e, v národných stratégiách. Pre všetkým ide tu o štáty, ktoré majú dostatočné kapacity. A tu sa obraciam na všetkých v súvislosti s novou situáciou, ktorú máme v Európskej únii. Tu ide o to, že je dôležité e, sa opierať o nový vývoj, je nutné sa na novo zamyslieť nad terminálmi LNG a je nutné ich považovať za reálnu možnosť pre reálne trhy. Ďakujem pekne. A teraz zástupca rumunského parlamentu, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť e, dva kľúčové body prvom rade by som chcel povedať, že Spoločenstvo pre energiu v posledných týždňoch urobilo štúdiu o spotrebe energie v posledných týždňoch. Záver je taký, že stojíme pred troma zásadnými výzvami. Bezpečnosť, klimatické zmeny a sociálna nerovnosť. V prvom rade problém bezpečnosti. Tento zahrňa aj ten problém, o ktorom tu dnes hovoríme, a síce problém um, prepravy, predovšetkým pokiaľ ide o uhľovodíky. Žiaľ, e, Európa nehovorí jedným hlasom, hovoríme už vyše 10 rokov o projekte Nabuko a po celý ten čas všetci partnery tohto projektu podpísali aj projekt South Stream odkedy hovoríme o tomto projekte, sa Číne podarilo získať dve zmluvy. Zmluvu na dodávku e, ropy z oblasti Kaspického mora, ako aj kontrakt na prepravu plynu z toho istého regiónu. My hovoríme už veľmi dlho o e, skvapalnenom zemnom plyne, ale Čína, Japonsko, Južná Korea už urobili veľký pokrok a dosahujú v tejto oblasti 4 celosvetovej produkcie. Hovoríme o bezpečnom zásobovaní plynom a e, ropov, ale e, za posledných 20 rokov 25 výrobných kapacít v oblasti energetiky bolo nahradených kapacitami na výrobu e, zemného plynu. E, v v Fukushime došlo k udalosti, ktorá úplne mení energetickú situáciu na globálnej úrovni. Európska únia chcela postaviť 72 jadrových elektrární. Keby to e, nie je isté, či sa to e, podarí, pretože minulý rok bolo postavených len 9 blokov, ale zdá sa, že toto bol príliš optimistický plán. V nadchádzajúcich nadchádzajúcich troch desaťročiach sa zameriame výlučne na zvýšenie spotreby uhľovodíkov. Potvrdzuje to aj posledná správa Medzinárodnej agentúry pre energiu, ako aj to, čo sa povedalo v septembri 2010 v Montreali na svetovom zasadnutí o energii. Skutočnosť je taká, že spotreba Um, uh, uhlovodíkov sa uh, výrazne zvýši na 81%. Uh, to znamená, že pokiaľ ide o uhľovodíky, musíme si položiť otázku, či máme skutočný trh s, so zemným plynom. Ja si myslím, že to, čo sme si vytýčili na nadchádzajúce 4 roky v oblasti plynu, ropy a uhľovodíkov je príliš um, optimistické. Pre plyn je to úplne nemožné. Možno, že pre e, ropu je to snať možné. Chcel by som povedať niečo o Rumunsku, ktoré sa nachádza na okraji Európskej únii a máme jediný zdroj Rusko, čiže my nemáme skutočný trh so zemným plynom. Zvýšenie závislosti od e, e, dovozu je nemožné v skutočnom trhovom výsledku vyjadrení. Preto my musíme pochopiť, čo znamená návrh vytvoriť výbor pre energiu na úrovni členských štátov. Je to skutočne potrebné, ale je potrebné aj definovať strategické celoeurópske projekty a po tretie je potrebné identifikovať zdroje financovania, ktoré by mohli zaručiť každoročné povinné financovanie každého z týchto projektov projekta. Pokiaľ sa tak nestane, zostaneme v etape všeobecných diskusí. Sú však niektoré štáty, ktoré prechádzajú v súčasnosti krízov a ktoré prijímajú patriotické a nacionalistické opatrenia. Ja by som chcel zablahoželať tým, ktorí iniciovali túto diskusiu, pretože sa v nej zdôrazňuje jeden z najdôležitejších problémov Európskej únie a to je problém energetickej potravinovej bezpečnosti. Energia sa stáva čoraz drahšou v sociálnom a hospodárskom prostredí a domnievam sa, že energia by mala byť strategickou prioritou na úrovni Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Tekintettel az idő előre haladtára. Ďakujem pekne. Čas plinie pomerne rýchlo, preto by som chcel povedať, že popri tým trom, trom popri tým troch osobách, ktoré vidíte, e, ktorý mena vidíte, e, na monitore ešte vystúpia dva rečníci, mimo, mimo nich aj pa, okrem nich pán, pán Arocký. Teraz dostane slovo pán Šulc, zástupca Rakúskoho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, máme tu jednu tému, to je bezpečnosť dodávok, vyváženie rizika. To je to, o čom dnes diskutujeme. Zaberáme sa ne, sieťami a koridormi. Poprvé, zemný plyn. Myslím si, že najdôležitejšia téma v rámci diskusie o zemnom plyne sa už spomínala. To je otázka účinnosti. U nás v Rakúsku 90% zemného plynu je vlastne tranzit cez našu krajinu. A jednoducho ten transport zemného plynu znamená také obrovské emisie CO2, to je 500 tisíc tón, no ale to si musíte predstaviť tak, že tá spotreba energie na transport plynu je taká, ako spotrebujú železnice. Preto pre našu krajinu je to veľká záťaž vo forme emisí CO2, preto nám nie je jedno, ako sa ďalej rozvíja tento koridor. Je veľmi dôležité, aby efektívnosť e, transportu plynu bola dôležitou témou, nie je to teraz v tom dokumente. A Vieme, že v jednotlivých oblastiach je dôležité zvyšovať energetickú účinnosť, aj napríklad v oblasti e, prenosu energii, ale otázka transportu je veľmi neefektívna a to je nutné zohľadniť, aby som chcel poprosiť, aby sa, o tom, aby sa na tom ďalej pracovalo. Teraz, čo sa týka otázky sieti elektrickej energie. Toto je pre nás v Rakúsku veľmi vážna téma. Nie je to len téma, ktorej sa diskutuje každým v politike, ale to je téma, ktorú zaujíma, ktorá zaujíma skutočne ľudí. A keď u nás v Rakúsku sa majú budovať nejaké veľké energetické siete, tak vždy je tu dôležitá otázka, od ktorú bude pochádzať ten prúd a vždy ide o to, či tam je atomový prúd, atomová elektrická energia. Toto je dôležitá politická téma. Je to zároveň aj faktor, ktorý ovplyvňuje to, či obyvateľstvo takýto projekt akceptuje alebo nie. Mali by sme sa dobre zamyslieť nad tým, či tieto veľké koridory môžu byť iba jedinou líniou tejto diskusie, lebo keď sa tak pozrieme detailne, tak regionálne riešenie je práve to riešenie v, v čase kríz a bezpečnosť dodávok pre nemocnice alebo aj pre domácnosti. Toto je vždy dôležité z regionálneho hľadiska, či už môžu byť zdroje napríklad e, vodná energia alebo biomasa, alebo napríklad nejaké zásobníky zemného plynu. Ide o to, že keď nastane zložitá situácia, veľké koridory sú vždy zraniteľné. Otázka veľkých koridorov je prepojená s tým, koľko energie k nám príde, ale aj otázka toho, koľko peňazí ide do tých krajín, ktoré dodávajú tieto energie. A vlastne už sa to dnes spomínalo, Mali by sme si uvedomiť, že každý veľký koridor je koridor, kde odtieka európska pridaná hodnota. Preto je dôležité spraviť všetko preto, aby pridaná hodnota sa zachovala v Európe, aby sa zvyšovala účinnosť a aby sa zabezpečila skutočná diverzifikácia v oblasti dodávok. Veľmi podporujem aj otázku LNG, jeho transportu loďami do Európy, tieto terminály sú nevyhnutné a musí byť skutočnou alternatívou. Ďalší dôležitý bod. Keď dovážame zemný plyn, musíme si uvedomiť, že mnohé štáty, ktoré dodávajú zemný plyn, nie sú vôbec demokratické. Dobre, možno, možno Rusko je označené za demokratický štát, môže to tak byť. V každom prípade ale vieme, že Tie peniaze, ktoré posielame do týchto štátov, nepodporujú stabilitu sveta, ale častokrát financujeme režimy, pre všetkým, keď sa zoberám otázka, otázkami Iránu. Sú to veci, na ktoré nemôžeme byť veľmi hrdí, keď tam posielame peniaze. No a teraz ďalšia téma. Aké stabilné sú dodávky z týchto krajín? Vidíme to vlastne na tom, ako, ako sa pripravuje Nabuko. Vlastne Nabuko už mal byť e, v prevádzke a preto je dôležitá otázka bezpečnosti. Ak by to bolo objasnené, by sme už dávno stávali. No a jednoducho to je otázka, ktorú nevieme zodpovedať, preto stále hovoríme ešte rok, ešte rok, ešte rok, ale tie odpovede nie sú isté. Keď sa nad tým tak detálne zamyslíme, je tu taká situácia, že sa hovorí o veľmi veľkých európskych projektoch, obrovských koridoroch, vlastne tá fascinácia dimenziou je viditeľná v tej diskusii. Chcel by som ale poukázať na to, že najbezpečnejšia energia nie je tá, ktorá sa musí nejako veľmi transplantovať, ale to je tá, ktorú vlastne nepotrebujete. To znamená, že tú energiu, ktorú venujeme týmto diskusiám, by sme mohli vložiť do, do snahy o energetickú účinnosť a o lepšie využívanie energie, ktoré máme v dispozícii. A teraz otázka, koľko Európy má byť tejto otázky. Je to veľmi dôležitá téma. Tak, ako v súčasnosti formujeme našu energetickú politiku, je tu veľké riziko, že v konečnom dôsledku dlhodobé zmluvy o dodávky budú viazať transportné kapacity a tým pádom zredukujú hospodárskú súťaž. Preto by som chcel požiadať európske inštitúcie, aby sa zamerali na túto oblasť, oblasť, e, túto oblasť v, v rámci regulácie. No, pozrieme sa teraz do histórie. Mali sme to spoločenstvo pre uhlie a ocel, to znamená, že energia už bola vtedy dôležitá, je dôležitá aj teraz. A tu vidíme, že táto téma, ktorá je európskou témou, o nej musíme diskutovať a musíme čoskoro prejsť rozhodnutie. Ďakujem pekne. Jurk András úr az Európai Parlament képviselője követ. Ďakujem pekne a teraz Jurk András, Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Viem, že nemám veľa času a viem, že ešte neskôr budeme mať možnosť sa vyjadriť na záver tohoto podujatia. No a teraz by som chcel iba krátko reagovať na to, čo bolo povedané. Viacerí poslanci hovorili o otázke energetického mixu, ako aj o jadrovej energii. A je jasné, že musíme vytvoriť spoločnú európsku politiku. V akej fáze sa to teraz nachádza? Samozrejme, naše názory môžu byť rôzne, ale všetci to chceme podporovať. Všetci chceme, aby táto spoločná energetická politika bola úspešná, preto musíme jasne si uvedomiť, že vždy tu budú otázky, ktoré zostanú v kompetencii členských štátov. Súvisí to s subsidiaritou. Preto je dôležité jasne rozlišovať medzi otázkami, ktoré sú v našej spoločnej zodpovednosti, aj v budúcnosti ostanú v našej zodpovednosti a potom tu ide aj otázky, ktoré budú v kompetencii členských štátov aj naďalej. Čo sa týka spoločného trhu s energiami, je to naša spoločná kompetencia, konec koncov toho sa týka aj tretí energetický balík a musíme vytvoriť spoločnú infraštruktúru, to je jasné. Preto dnes hovoríme o otázke energetických koridorov a práve preto sa v tejto súvislosti schvalujú smernice, ktoré sa týkajú dodávok plynu. No potom je to otázka zodpovednosti za energetický mix. Ten ostane na úrovni členských štátov, to je myslím, že je lepšie, lebo tie správne rozhodnutia sa príjmú na štátnej alebo regionálnej úrovni. Napríklad čo sa týka udržateľných zdrojov energií, lebo jednoducho v členských štátoch sú rozdielne podmienky. No a samozrejme, potom je aj dôležitá otázka jadrovej energetiky, ktorá tiež zostane z odpovednosti členských štátov. Myslím si, že my tu na tejto úrovni sa nemusíme nejako zahlbiť do detajlov. Hovoríme veľmi veľa o tejto téme v súvislosti s Fukushimou a tými udalostiami. Všetci sme videli, čo sa tam udialo a keď ide o bezpečnosť, tak musíme aj tu v Bruseli hovoriť o bezpečnosti, čo je robíme. Ale čo sa týka budúcnosti energetického mixu, som presvedčený, že by sme sa nemali nejako veľmi angažovať v tejto diskusii, lebo ak by sme príliš rýchlo prijali rozhodnutia, ktoré by neboli správne, mohlo by to neskôr viesť ku katastrofe. Preto si myslím, že princíp subsidiarity je veľmi dôležitý. Ja som veľmi rád, že maďarské predsedníctvo rady veľmi rýchlo vykonalo kroky, lebo v prvom rade ide všetkým o kompetenciu členských štátov. Samozrejme, keď chceme mať spoločnú energetickú politiku, musíme jasne povedať, kde budeme prijímať spoločné rozhodnutia a kde zostaneme na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Prvá je Súra za tý parlament, keď vyšeluje kvetka. Ďakujeme. A teraz pán Obervajs z Luxemburska. Ďakujem kolegovia. K tomu prvému bodu by som chcel povedať, že tá tretia os stratégie 2020, to znamená 20 v účinnosti energii. Treba tu naozaj diskutovať. <coughs> Nemali by sme produkovať energiu na to, aby sme ju neskôr potom plýtvavým spôsobom uh, plýtvali. Chcel by som poukázať na bod, ktorý v diskusii sa ešte neobjavil. Hovorí sa o koridoroch energii, ale veď sú už prvé koridory. Tri krajiny Beneluxu, Nemecko a Francúzsko majú predsa taký koridor. Vlastne skupina piatich krajín, kde spojili siete naprieč hranicami. Cieľ je celkom jednoduchý, že neskôr sa veterná sila z morských elektrární pripojí a e, Luxembursko ponúklo 1100 MW z, z, z, e, z, z takéhoto zariadenia, aby sme mohli medziskladovať takéto, takéto, e, takúto energiu. Takže ďalšie krajiny by mohli tiež teraz e, umožniť. A myslím, že popri Rakúsku, ktoré pri, sa pripojilo, zapojiť ešte ďalších, napríklad Dánsko a, a Anglicko a neskôr Norsko, pretože Norsko má možnosť tak, použiť takéto pumpy a, a, a e, u, zásobníky. Treba tieto myšlienky jednoducho len naplniť životom. A druhá vec, často tu zaznelo, že nie je dobre byť závislý vo vzťahu k krajinám, ako je Rus, e, Rusko, Blízky východ. Je tu predsa ďalšia možnosť Desertec, projekt s Afrikou, s krajinami Magrebu, ktoré práve začínajú, zažívajú svoju jar. Projekt Mare Nostrum, Európa, Afrika. Tak, že využijeme energiu z púšte. Nezabúdajme, že slnko za 6 hodín dodá toľko uh, energie, ktorú, ktorá vystačí na tých istých 6 hodín celému svetu. Takže byť naozaj v kontakte s týmito, s týmito krajinami Magrebu. Aj keď to vytvára ďalšiu závislosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz posledný príspevok. A to je pán Folner z Maďarského parlamentu. Vážený pán predseda, za posledné roky sme mohli sledovať, že viaceré členské krajiny nepracovali na tom vytvoriť jednotný energetický koridor. Namiesto toho realizovali regionálne investície, ako povedal kolega Schultes, a týmto spôsobom prispeli k zlepšeniu e, zásobovania energiami vo vlastnom regióne, aj prípadná redukcia e, cien energie. Ale tu sme pri viacerých, viacerých rozporoch. Jedným z rozporov bolo to, že ak teraz spomenieme na krízové roky, tak si všimneme, že krajiny, ktoré čoraz viac zdaňovali energetické podniky, tak tieto štáty zneistili finančné prostredie a trh to e, nespravilo práve najprehľadnejším. K neistote viedlo aj to, že tieto investície, ktoré sú potrebné pri týchto koridoroch, že neboli transparentné finančne a často investície jednoducho nemohli preto byť realizované, pretože zo ziskového pohľadu sa to neoplatilo podnikom pretože ten návratnosť kapitálu nebola taká dostatočne rýchla. Takže mali by sme možno zamýšľať sa nad metodológiou, ako štát a hospodárstvo by mohli spolupracovať, za akých podmienok. Na príklade mojej vlastnej krajiny vidím, že spolupráca, regulácia cien na základe jednotných princípov kde sa to spojí s príslušnou s e, expertízou. že to problém výrazne, výrazne rieši. Čo však teraz vidíme, a to vidie, vedie k napätiu v krajinách, že sú tu aj krajiny, ktoré sú exportérmi kapitálu že majú dominantnú úlohu, že vnášajú kapitál a že dokážu za príslušným spôsobom presadiť záujmy. A tak sa môže stať, že za rovnakých podmienok ten či onen podnik v jednej členskej krajine zarobí viac než inej. A to nás upozorňuje na rôzne štátne úpravy. Aj tu by sme sa mali posunúť vpred a opakujem to, čo potrebujeme, to je určitý spôsob transparentnosti pri tvorbe cien. A to sa musí diať na európskej úrovni. Nuž pred e, zhrnutím dám slovo ešte pánu e, Filipovi Leovovi, ktorý sa tiež prihlásil k slovu. I'm not going to sum up, but I'd like to make some rapid remarks in relation to the very interesting and ja nebudem robiť eh, zhrnutie, ale chcel by som povedať niekoľko pripomienok k tejto veľmi zaujímavej rozprave. E, európska energetická politika je predovšetkým kombináciou toho, čo sa deje na európskej úrovni a na národnej úrovni. Obe sa musia navzájom doplňať a bez ohľadu na to, aký je právny stav je skutočne e, potrebné, aby sme robili niečo na európskej úrovni, ale vždy to musíme zdôvodniť. Prepojenie to nie je samoučelná vec. E, skutočne dáva zmysel zvýšiť konkurencieschopnosť trhov, zvýšiť bezpečnosť zásobovania pre jednotlivé krajiny a jednotlivé podniky. Preto by som chcel e, tu odlíšiť závislosť na trhu Európskej únie to je závislosť v kontexte právneho systému, kde je vzájomná závislosť zaručená. Ale pokiaľ ide o závislosť Európy od krajín mimo EÚ, tak to je neistá pôda, pretože to máme dočinenia s rôznymi systémami, s rozdielnými právnymi poriadkami. Ak napríklad hovoríme o prepojení medzi Rakúskom a Talianskom, ja si myslím, že toto je potrebné urobiť, ale je to veľmi veľmi prínosné pre, eh, je to prínosnejšie pre talianských spotrebiteľov ako pre rakúskych, ale to všetko sa deje v rámci európskeho práva. To isté sa týka skladovania ako aj jadrovej bezpečnosti. Prečo jadrová bezpečnosť pre môjho komisára a nás taká dôležitá? Krajiny, ktoré nemajú jadrovú energiu, si robia starosti s dôsledkami tejto energie, ale aj všetky krajiny, ktoré majú jadrové elektrárne, chcú chcú zabezpečiť ich ochranu a bezpečnosť. Treba v tomto smere e, skombinovať úsilie. Jedna oblasť, kde toho veľa nemôžeme urobiť na európskej úrovni, to je zodpovednosť za predchádzanie terorizmu na národnej e, úrovni. My nemôžeme to všetko robiť a nemôžeme mať e, bezpečnostný úrad v Bruseli, MI6 a podobne musíme tu eh, vystupovať na európskej úrovni. Tu by som chcel povedať eh, jednak poslancom, eh, chcel by som povedať to, čo zdôraznili poslanci Európskeho parlamentu aj Národného parlamentu a poukázať na dôležitosť vypracovania príslušných návrhov. Ďakujem, pán Arasky. Elnök urak, Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, vám pán štátny tajomník. Začnem snáď súkromnou poznámkou. Som poprvýkrát v Európskom parlamente a až teraz som tak precízne spoznal, aká úžasná je Európska únia. Sú veci, kde sme v zásade e, na jednej lodi, ale sú tu aj mnohé rozdielne príspev, e, pohľady a vidím pri mnohých e, prístupoch aj iný postoj. Ale jednota je v tom, že musíme, byť, musíme mať istotu v dodávkach energie, musíme mať spoločnú energetickú politiku akýmkoľvek spôsobom. To je ten prístup. To je prístup, na ktorom môžeme budovať, to sme pochopili a to všetci vieme. Verím, že v priebehu diskusie sa aj správne ukázalo, že disponibilné infraštruktúry musia byť prepojené a rozvinuté a to je v záujme všetkých členských krajín. Akcent bol predovšetkým na prepojení e, plynových e, sietí. Rakúsky kolega spomenul, že pri prepájaní tých sietí je problém v tom, že rakúsky spotrebitelia nemajú radi prúd, ktorý pochádza z jadrových elektrární, ale u koridorov sme si zajedno. Čo je ešte zaujímavejšie, to je spojenie a, plynovodov a ich dopad na bezpečnosť e, zásobovania vnútorných troch. Už tu bolo množstvo zaujímavých príspevkov To by mohlo vytvoriť naozaj aj závislosť alebo opätovnú závislosť. A myslím tu aj na to, čo povedal luxemburský poslanec, že je to naozaj vízia, ktorá sa zrealizovala v Beneluxe a v Nemecku. Povedal, že aj vďaka prepojeniu e, štát sám o sebe dobre funguje. To by naozaj mohla byť e, dobrá budúca perspektíva, musíme dosiahnuť nielen v tejto úzkej oblasti, ale v celej EÚ. Hovorilo sa tu aj o najdôležitejších výzvach, o možnostiach riešenia. V jednej, z v jednej veci sme si boli zajedno, že e, závislosť energetická EÚ vedie k tomu, že Únia sa nenachádza v dobrej e, rokovacej pozícii. Hovorilo sa tiež o tom, že politicky videné pri obstarávaní, vytváraní e, podporujeme systémy, ktoré nezodpovedajú demokratickým požiadavkám. Tu som optimista. Aj severoafrické udalosti ho ukazujú, že nič netrvá väčšine, ani diktatúra zahraničná politika EÚ a riešenie týchto, tejto otázky musí byť v, v súlade. Energetický mix a jadrová energia. Verím, že sme si zajedno v tom, že záťažové skúšky, tak ako ich navrhuje pán komisár Oettinger, že musia byť realizované Odznelo tu, že by to mali realizovať nezávislí experti. To na komisii bude vyjasnené určite. Musíme aj konkrétne stanoviť, v čom budú tieto záťažové skúšky spočívať. Vidím, že aj spoločne zmýšľame a to nám aj ukazuje, ukazuje, že v otázke energetickej bezpečnosti nie sme konkurentami. Sme na seba odkázaní. A vidím tu ochotu k solidarite. Rozpoznali sa spoločné body a šance, príležitosti k efektívnej politike. Nesmieme však zabúdať na to, že z pohľadu priemyslu a rozpočtu musíme e, hájiť záujmy občanov preto pri vypracovaní regulácie, pri stanovovaní zodpovednosti aj pri realizácii projektov. Treba mysleť na záujmy investorov, na to, ako sa investori orientujú, ako sa to dá preniesť na spotrebiteľov, na domácnosti, ako to všetko môžeme použiť v záujme spoločného trhu. To všetko musíme analyzovať. V tomto ohľade sa hovorilo o tom, že harmonizované technické normy sú nevyhnutnosťou. A ja som povedal, že treba mať jednotný schvaľovací proces, takmer identický proces u koridorov. Samozrejme, dozor zostáva u národných dozorných orgánov. Verím, že táto diskusia bola veľmi plodná a som presvedčený, že diskusie tohoto druhu nás zbližujú, vedú nás k spoločnému postoju a prosím kolegov a kolegyne, ako aj povedala už nemecká kolegyňa, aby ste vy v národných parlamentov e, tie elementy spoločnej energetickej politiky podporovali a mali by sme sa snažiť pozerať ďalej než len e, na národné záujmy verím, že poslanci v Národnom parlamente maďarskom budú sa riadiť pri práci týmito podnetmi. Ďakujem vám za pozornosť. A ja vám všetkým ďakujem za plodné príspevky v tejto časti. Ďakujem vám za vašu účasť a teraz pán Royal bude ďalej viesť a moderovať zasadnutie v ďalšej sekcii. Kolegyne a kolegovia, pohľad na hodinky uh, ma naplňa strachom, pokiaľ ide o náš časový rámec. A preto kladiem otázku, či by sme rozpravu v tom druhom čas, druhej časti či by sme v nej nemali pokračovať bez nejakej prestávky, inak to bude časovo nemožné. Ak súhlasíte, tak by sme priamo začali s rozpravou. Pravidlá sú rovnaké ako vždy, že totiž medzi e, európskymi poslancami a poslancami národných parlamentov počkáme a že každý pre, prejav bude mať 3 minúty. Trošku mi však čas ťažuje, alebo, alebo aj uľahčuje moju úlohu skutočnosť, že sa nikto neprihlásil do diskusie. A predsa len niekto. Doteraz to tak nevyzeralo, ale bolo pre mňa ťažké naplánovať poradie, ale predsa len tu máme pani Hercog. Takže ak súhlasíte, môžeme začať jej príspevkom. Äh, súhlasíte, dám teraz slovo pani kolegyni Hercog ako spravodajkyni, aby sme postupovali správne. Takže vy ako spravodajkyňa musíte ísť prvá. Thank pán thank you, Ďakujem, pán predseda Dámy a páni, hoci som maďarka, rozhodla som sa, že budem hovoriť po maďarsky, pretože by som chcela ukázať, že v Európskom parlamente nemáme naše národné vlajky, ale máme politické vlajky a ja patrím k socialistom a pracujem na rôznych eh, témach spojených s energiou. Musím sa ospravedlniť, pretože presne o 5.30 budem musieť odísť, pretože sa rokuje o smernici o E, jadrovom odpade. Ja som e, tieňová spravodajkyňa, takže s vami nebudem e, môcť zostať po tomto čase, ale pokúsim sa urobiť všetko dovtedy, čo je v mojich silách. Len pochopte prosím, že potom budem musieť odísť, lebo je to moja povinnosť. O čom teda hovoríme? Často, keď hovoríme o energetickej politike, e, zameriavame sa skôr na zdroje energií, trasy prepravy energií, e, energetické technológie a tak ďalej. Čiže musím povedať, že o energetickej politike rozmýšľame ako o tom, e, ako ste o tom hovorili vo vašej predchádzajúcej rozprave, ale my, keď hovoríme o energetickej politike, musíme mať na mysli aj tú druhú časť, keď sa energia dostáva k spotrebiteľovi a toto je rovnako dôležité ako tá prvá časť. E, úvodom by som chcela povedať, že keď som pred 7 rokmi prišla do Európskeho parlamentu, boli mnohí prekvapení, že žena sa zaujíma o otázku energie a povedali mi, že to je skôr téma pre mužov, nie je vhodná pre ženy a tak ďalej. E, ja e, som vtedy pracovala s komisárom Pimal, som, lebo si myslím, že toto je veľmi dôležitá otázka. Je to celospoločenská otázka a je to to, a pokiaľ ide o sektor, kde je najvyššia spotreba energie v Európe, to nie sú ehm, chemické, chemický priemysel a podobne, ale európske domácnosti. V mojej krajine e, sa e, zhruba 30 e, príjmu domácnosti vynakladá na energiu energiu. A je to ešte dôležitejšie po kríze, pretože po kríze percento faktúr za energiu sa zvýšil tak, pokiaľ ide o priame nákupy energie, ako aj o nákupy tovaru na trhu. Takže je tu určite veľká príležitosť. Ak si to eh, chcete vypočuť z hľadiska Európy, tak eh, my hovoríme asi o 20% úspor energií, ktoré by sme chceli dosiahnuť v týchto smeroch. Keď sa pozrieme na dve najväčšie oblasti, kde možno dosiahnuť úspory energie, tak eh, ten najväčší potenciál 40% z týchto 20% možno dosiahnuť len tým, že budeme používať inteligentné digitálne e, systémy, budeme oveľa lepšie využívať e, pohyby údajov, toky údajov a budeme lepšie chápať tieto údaje. Tam môžeme e, dosiahnuť 40-percentné zlepšenie. Ďalších 40 predstavuje stavebníctvo v stavebníctve, tak klimatizácia, ventilácia, ako aj chladenie, to je jedna oblasť, ale aj samotná oblasť výstavby. Toto sú dve oblasti, kde môžeme v Európskej únii urobiť najviac. My v EÚ môžeme rozhodovať prostredníctvom smerníc a môžeme vytyčovať isté kritériá a ľahko si možno zapamätať, či do roku 2020 treba dosiahnuť 20-percentné úspory. Ale to sa podarí len vtedy, keď to niekto bude aj prakticky realizovať. A e, tu tá implementácia sa deje na úrovni malých a stredne veľkých podnikov. A tu sa vynára veľká otázka. Máme potrebnú kvalifikáciu v malých a stredných podnikoch v Európe, aby to dokázali? Rozhodne sú e, členské štáty, kde existujú tieto spôsobilosti, ale existujú aj krajiny, predovšetkým v nových členských štátoch, ako je moja krajina, kde sektor malých a stredných podnikov nemá potrebné prostriedky. Hovoríme tomu nízkouhlíková negramotnosť. E, čiže e, pretože tesári a podobní remeselníci si neuvedomujú, akým spôsobom by bolo potrebné e, tieto úspery dosiahnuť. A často sa hovorí, a povedalo sa to aj dnes, že tá energia, ktorú nevyužijeme, je najlacnejšia. Ale skutočne je to pravda? Keď si vypočítame potrebné investície, ktoré si to vyžiada, a keď tieto potrebné investície sa skutočne vynaložia, tak rozhodne to nie je najlacnejšie. Pri najmenšom nie v prvých desiatich rokoch, e, kedy sa očakáva návratnosť investícií. A toto je najväčšia prekážka k dosiahnutiu cieľa energetického ekonomickej účinnosti. Ako možno povedať malým a stredným podnikom, ako možno povedať európskym domácnostiam, áno, keď vložíte veľa peňazí, tak o 10 rokov budete na tom oveľa lepšie. Máme dosť finančných nástrojov na to, aby sa tento proces zrealizoval. Áno, v niektorých členských štátoch to pôjde, ale sú aj také, kde takéto koncepty sú nedostatočne rozvinuté. A preto e, má veľký význam to, čo my, a to, toto stretnutie, pretože jeho význam presahuje tie ciele, aby sme sa stretli a porozprávali. Ide o to, aby sme si mohli vymieňať e, názory aj potom a som si istá, že Európska Európsky parlament v tomto smere môže zohrať veľkú úlohu. Keď hovoríme o ďalších veľkých potenciálnych úsporách, to sú inteligentné technológie, tak tu sa ako legislatívce stretávame s ďalším problémom. Lebo keď hovoríme o inteligentných systémoch, tu sa stretávajú dve odvetvia. Je to tradičný energetický sektor, ktorý je najpomalší sektor priemyslu vo svete, má veľmi nízku, malú inovačnú e, krivku, ale na druhej strane hovorí hovoríme o pro sektore IT, ktorý je najrychlejšie rastúcim odvetvím v celom svete. Keď sa e, pozrite len na svoj mobilný telefón, to je mobilný telefón 6. generácie, ale elektrina vo vašom dome pravdepodobne bola nainštalovaná pred 20 rokmi, čiže dochádza tu k stretu týchto dvoch odvetví, z ktorých každé má veľmi odlišné charakteristiky, rozdielnú legislatívu a to je potrebné vyriešiť. Jeden príklad, ktorý by sa mohol mohol stať veľkým problémom pre budúcnosť. Keď máme inteligentné systémy a keď všetky eh, informácie prechádzajúce z mobil, aký systém ochrany údajov budeme musieť zaviesť, aby nebol systém zneužívaný. Ako e, budeme postupovať, keď nikto bude môcť e, na základe, keď každý bude môcť na základe vašej spotreby energie zistiť, či idete v nedelu do kostola alebo podobne. To znamená, že ochrana údajov bude musieť byť posilnená aj pre e, sektor energie energetiky. A napokon by som chcela povedať, že energetická závislosť to e, sa netýka iba zdrojov, e, čo často hovoríme, pretože energetická závislosť sa veľmi často týka aj finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre tento sektor. V Európe je to úzke miesto keď energetický sektor, vrátanie všetkého inteligentných systémov a úspor energie e, si vyžiada okolo 100 e, tisíc e, miliard eur investícií a keď sa zavedie druhý energetický balíček a tak ďalej, keď sa zavedie legislatíva potrebná na dosiahnutie 20-percentného cieľa do roku 2020 a podobne, čiže všetky tie ciele, ktoré sme si vytýčili v posledných niekoľkých rokoch, tak e, treba si pri, priznať, že potrebné ener- e, investície neboli e, vyčlenené. A pokiaľ sa tie investície neurobia, tak veľa toho nedosiahneme, pretože nie legislatíva, ale implementácia projektov môže viesť k cieľu. A ja si myslím, že toto je hlavný cieľ európskych zákonodarcov, aby spoločne s národnými zákonodorcami dospeli k bodu, kedy budeme už smerovať k praktickej realizácii, pretože toto pomôže domácnostiam v celej Európe, aby sa dosiahli potrebné zmeny. Myslím si, že je potrebné záverom povedať, že EU nemá žiadnu kompetenciu pre oblasť e, k energie. Energia nepatrí k politikám spoločenstva podľa Lisabonskej zmluve a to situáciu stiažuje, pretože my na tento účel používame iné politiky únie. Je to environmentálna politika, pravidlá vnútorného trhu, konkurenčná e, súťažná politika a podobne. Takže keď sa my snažíme kvantifikovať e, vodu, ktorá je obsahom fľaše, musíme v prvom rade e, urobiť potrebné e, opatrenia týkajúce sa samotné tieto fľaše. Čiže členské štáty takisto potrebujú legislatívu, ktorá vychádza zo zmluv EÚ, ale Európa nemôže dosiahnuť svoje ciele, akokoľvek sú vznešené, pokiaľ národné parlamenty nevložia svoje úsilie do toho, aby to fungovalo. Preto som som veľmi rada, že ste sem prišli. Dúfam, že sa vám v Bruseli páči a všetci smerujeme k bezpečnejšej, lepšej Európe, tak pre ženy v domácnosti, pre domácnosti ako také a nie len pre veľký priemysel. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Ištván, Ištván Júža z Maďarského parlamentu. Ďakujem pekne za možnosť, že tu môžem dnes predo mi hovoriť a som veľmi rád, že môžem k vám prehovoriť o niečom, čo je strategicky významné. Začnem tým, čím skončila Edit. A síce ide o to, že Samozrejme, toto je veľmi dôležitá oblasť, ktorou sa musíme zaoberať, obsahuje ale aj určité negatívne stránky. Čo sa týka energii, myslím si, že pravdou, že európska úroveň by určite prinášala určité výhody. Napríklad, eh, čo sa týka trhu s plynom, tak tam nevyužívame tie možnosti, ktoré by nám núkal vnútorný trh. A to vlastne ešte nadvezujem na to, čo, o čom sme sa bavili pri predchádzajúcom kolega. Čo sa týka druhej časti našej témy, tu by som trošku chcel odporovať Edit. Tu ide o to, že čo sa týka nových členských štátov a situácie v energetickej účinnosti, nedosahujú ani polovice toho, čo dosahuje EU15. To znamená, že nové členské štáty dosahujú asi 2,5 krát nižšiu úroveň ako teda E15. To je samozrejme veľmi veľký rozdiel nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu. V každom prípade rátame preto s podporou zo strany spoločenstva, čo sa týka dorovnania tejto úrovne. Potom druhá vec, o ktorej by som chcel hovoriť, ja som veľmi rád, že pán Buzek vlastne na to už poukázal, je podpora spoločenstva, respektíve podpora výskum na úrovni spoločenstva. Sú tu veľké možnosti v oblasti energetiky, to nemyslím len fúziu, ale napríklad geotermálna energia a využívanie jej potenciálu. Vďaka geografickým danostiam má Maďarsko slušné možnosti v oblasti geotermie, ale žiaľ nemám k dispozície potrebné technológie ani potrebné finančné nástroje na to, aby sme tento potenciál mohli dostatočne využívať. Čo sa týka geotermie, myslím si, že bolo by prospešné, keby sa vykonalo úsilie na európskej úrovni. Chcel by som reagovať na to, čo povedal rumunský kolega. A síce, že tu existuje obrovská konkurencia a je možné v tejto konkurenčnej situácii dosiahnuť cieľ o 10-12 rokov. My musíme veľmi intenzívne sledovať, čo robia naši konkurenti, lebo veľmi ľahko by sme sa mohli ocitliť v situácii, kde by sme zaostávali, pretože sme si najprv mysleli, že máme dobré šance. Aj tu by som chcel opätovne nadviazať na to, čo povedal pán Buzek. Údajne pán Jacques Delors mal otvoriť tému eurobondov. To je istý aspekt v oblasti bezpečnosti, keby sa teda Európska únia rozhodla imitovať eurobondy, tak Európska únia by mohla poskytnúť dispozícii finančné nástroje za poslať podstatne výhodnejších podmienok, čo by sa dalo využiť aj v oblasti energetiky. Teda boli by to lepšie podmienky, ako keby sa snažili jednotlivé členské štáty alebo jednotlivé spoločnosti si zabezpečiť finančné prostriedky. Takže keby som to tak zhrnul, myslím si, a teda verím skutočne veľmi silno, že systém Smart Energy má zmysel. Viacerí profesori, ktorých Maďarsko poznám, sa zaoberajú týmito témami. Existujú už pilotné projekty aj s výsledkami. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá otázka do budúcnosti a je zásadné, aby sme využili tieto možnosti, ktoré sa núkajú, pričom sú to možnosti, ktoré môžeme využívať iba ako Európska únia a je dôležité, aby sme to zohľadnili v rámci finančného plánovania EÚ. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Stanislav Ivan. Nech sa páči. Zo Polského senátu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte predtým, ako sa dostanem k téme inteligentných energetických systémoch, chcel by som hovoriť o diaľkovom vykurovaní Dovolte ešte, aby som zaujal stanovisko k tej otázke, či tá nevyužitá energia je najvýhodnejšia z ekonomického hľadiska. No áno, zdá sa mi, že to tak je. Prečo? Môžem spomenúť aj konkrétne príklady. A nemusí to byť niečo, čo je iba jednorázové a podporené veľkými finančnými objemami. Môže to byť určitý dlhodobý proces. Napríklad v oblasti stavebníctva je možné teplne izolovať budovy. Napríklad u nás po páde komunizmu sa začal rozmach teplnej izolácie, čo viedlo k tomu, že energetická spotreba budov klesla trojnásobne alebo štvornásobne vďaka týmto úpravám. No a môžete si to vypočítať. No a teraz čo sa týka otázky diaľkového vykurovania. Je to regionálne špecifická téma. Ja som už predtým hovoril, že v oblasti výroby energií, v oblasti transportu energií sú isté špecifika. A chcel by som apelovať na to, aby sa tieto otázky zohľadnili. Dá sa povedať, že v takej klimaticky studenej krajine ako Polsko inštalovaný výkon diaľkového vykurovania prekračuje vlastne inštalovaný výkon produkcie elektrickej energie. To znamená, že viac energie sa využije na vykurovanie v oblasti diaľkového kúrenia, ako je spotreba elektrickej energie. V najbližších 20 rokoch globálny dopyt diaľkového kúrenia klesol o 40 a to súvisí predovšetkým so zapojením, s existenciou inteligentných sieťových systémov. Sú to rozličné parametre, ktoré sú trošku inakšie, ako v oblasti e, transportu energii, elektrickej energie a sú tu rozličné monitorovacie možnosti, monitorovacie kapacity, ktoré jednoducho prispeli k tomu, že Dopyt po vykurovaní klesol 40 a to je iste dimenzia, ktorá stojí za to, aby sa spomenula. No a ešte raz, teda k téme inteligentných sietí. Aj prepojenie vedení ďalkového kúrenia, to je zásadná otázka. V materiáloch Európskej únie sa o tom málo píše. Tu ide o prepojenie veľkých teplární a malých elektrární. Polsko je to tak, že každé malé mesto, 20-30 tisíc obyvateľov, má svoju vlastnú sieť. Tu ide o sieť ďalkové kúrenie, ako aj zásobovanie teplou vodou. Veľký problém to súvisí s financovaním tejto infraštruktúry, čo súvisí s tým, že tu ide o prepojenie v rámci ďalkového kúrenia, aby sa dosiahli synergické efekty. To znamená, že tu ide o spoločnú produkciu a je tu možnosť dielkový, vykonať dielkový prenos energie. To je bolo všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Ford. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Prepačte mi, že som tu nemohla byť počas celej vašej rozpravy e, pretože som sa musela zúčastniť diskusie na inom mieste, ale e, Diskusia o energii je veľmi dôležitá. Ja som spravodajkyňou tohto parlamentu, pokiaľ ide o offshore zásoby e, plynu. Parlament sa tu e, snaží veľmi úporne koordinovať aktivity. A táto časť rozpravy sa samozrejme týka inteligentnejších spôsobov riadenia dopytu e, na v systéme založenom na, na spoločenstve. Ale my musíme hovoriť hovoriť o celej problematike dodávok energií, o e, diverzite zdrojov, ako aj o konkurencii. To všetko e, zvýši e, bezpečnosť dodávok, ktorá patrí k najväčším výzvam. Tá diskusia, ktoré som sa práve zúčastnila, hovorila o tom, ako financovať dlhodobé projekty a to sa obzvlášť týka využívania energie, energetickej bezpečnosti dodávok energie. E, často skúmam, či my v Európe nestiažujeme e, vynakladanie peňazí na projekty, o ktoré nám ide, ktoré potrebujeme a musíme si klásť otázku, ako prekonať e, tú medzeru medzi našimi snami, túžbami a praktickou realizáciou projektov. Zároveň zároveň, ak chceme, aby boli postavené tieto dlhodobé investície, tak e, sme svedkami toho, že e, investori, pretože všetci žijeme dlhšie, musia mať chuť investovať do takýchto dlhodobejších projektov. V opačnom prípade nedostaneme dostatok financií a budú položené prekážky rozvoja tohto sektora, pretože investori musia mať pocit, že je bezpečné investovať do týchto odvetví na zabezpečenie potrieb energií. Keď ja hovorím s investormi, ktorými tak e, e, niekedy vyjadrujú svoje obavy spojené s neistotou regulačného prostredia. E, pretože ide o dlhodobé projekty, ale myslím si, že našou povinnosťou a zodpovednosťou je, aby sme my v tejto snemovni spolupracovali s jednotlivými krajinami, ktoré majú rozdielne potreby s cieľom zabezpečiť čo najstabilnejšiu bázu. Je to pravda, že žijeme v nestálom svete, ale je potrebné vytvoriť čo najstabilnejšiu základňu, aby sme zabezpečili investície zo strany verejných ako aj súkromných investorov do energetických projektov, aby sme naplnili naše sny o energetickej e, rozmanitosti a aby sme naplnili potreby a túžby ľudí v celej Európe. Ďakujem pekne, doktor Rainer Wittmann z Rakúska. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel nadviazať na kolegu Ivana z Polska, ktorý spomenal, spomínal úpravy budov. Toto je veľmi dôležité, lebo takto je možné usporiť obrovské množstva energie, až 50 až 70 v oblasti budov, čím sa vytvárajú nové pracovné miesta. A tu ide o to, že energetická účinnosť musí byť aj implementovaná v legislatíve. V Rakúsku sme skutočne zorní v tejto oblasti. Dostávame sa ale tom podstatnému diskusie plyn, ropa, urán a tak ďalej. Kolegyne, kolegovia, všetky tieto materiály, ktoré som spomenul, sú konečné. Sa týka uránu, plynu a tak ďalej. Tu sa opierame o technológie, ktoré v dohľadnej dobe, maximálne 80-80 rokov, budú vyčerpané, takže na tento by sme sa mali zamyslieť, či skutočne by sa malo investovať veľa peniazy do tejto oblasti, či to dáva zmysel, či to je inteligentné, spomínala sa spotreba plynu. Sú tu aj štúdie, ktoré hovoria, že spotreba plynu bude klesať, lebo kde sa spotrebuje plyn v súkromných e, domácnostiach, tam to významne klesá, klesá to aj v rámci priemyslu prostredníctvom nových technológií a keď tu komisia niečo popisuje, napríklad keď sa majú navýšiť tie klimatické cieľ na 30%, tak tým pádom by sa ušetrili do roku 2020 eh, niekoľko miliard eur. 14,1 miliard eur na importoch ropy a plynu, to je skutočne veľká suma. A tu ide o tú závislosť na sieťach, v sieťach so štátom mimo EÚ, kde nás oberajú pracovné miesta, tak potom vlastne šéf ekonom IAE povedal, že ropa je určitým rizikom pre hospodársky rozmach, lebo takto bránime hospodárskému rozmachu v Európskej únii, bránime vytvárne pracovných miest, ak staviame tieto siete smerom mimo EÚ. Takže sú tu dôkazy. Zaťažové testy, áno, chceme to, ale iba vtedy, ak to nie je iba niečo, za čo sa môžu schovať atomové lobby a ktoré znamená ďal, ďalšiu bezpečnosť pre našich občanov. Chcel by som pripomenúť na to, že vo Fukushime sa dostalo 2,5 krát viac uránu ako v Černobyle. Akorát tam je to šťastie, že sa to odvialo nad e, Tichomorský oceán, keby to bolo niekde povedzme v strede Európy, museli by sa presídliť 100 tisíce ľudí, takže dôležité je toto zohľadniť, preto je nutné mať jasný, realistický plán pre opustenie jadrovej technológie. Máme tu 153 jadr, jadrových elektrární a ak chceme s tým skoncovať 20-30 rokov, tak je nutné zatvárať ešte 7 až 10 jadrových elektrární a musíme si uvedomiť, že na celom svete iba 3 energie pochádzajú z jadrových elektrární. Teraz ďalšia téma, Euroatom. Rakúsko prispieva do euratomu. Prečo nemôžeme vystúpiť z Euratomu alebo varianta, prečo nie je možné, že tie peniaze, ktoré tam prispievame asi 40 miliónov ročne, aby sa e, cieľene investovali do noviteľných zdrojov energií. Povedz tým, prečo to nie je možné. My si to želáme, to chceme a Euratom odmieta 90% Rakúšanov. Tak to je. Teraz, hospodárska súťaž je dobrá, zažívame to častokrát, že hospodárska súťaž sa končí na hraniciach štátov. Napríklad v Rakúsku nie je žiadna hospodárska súťaž, nemôžete kúpiť e, elektrickú energiu z iných štátov, preto je bolo dobré, aby komisia konala, alebo napríklad tu ide o to, že sú členské štáty, ktoré, ktoré dotujú elektrinu pre domácnosti, Dôležité je samozrejme zabezpečiť dobré dodávky energii pre našich občanov. A posledný bod, to je energetický mix. Neustále sa poukazuje na to, že energetický mix je vec členských štátov. Ja chcem povedať, že žiarenie nie je vec národných členských štátov, prekračujú hranice, môžete si spraviť akýkoľvek energetický mix, len prosím vás nie prostredníctvom žiarenia, toto je veľké riziko pre našu budúcnosť. Ďakujem pekne a teraz by som chcel pripomenúť, hovoríme o systémoch inteligentných energií, musíme byť obozretní, lebo ináč by sme tu otvorili zásadnú diskusiu o atomovej energii, k tomu by som aj ja mohol povedať pár vied a potom by sme tu mali vlastne zásadnú politickú diskusiu. A viem, že tu máme rozdielne stanoviska. Teraz by som chcel dať slovo ďalšiemu rečníkovi. To je pán Julian Janču z Rumunska. Veľmi pekne ďakujem. Podľa môjho názoru táto téma je mimoriadne dôležitá a chcel by som zdôrazniť niekoľko aspektov, o ktorých sa tu ešte nehovorilo. Chcel by som hovoriť o skutočnosti, že inteligentná energia predpokladá analýzu energetických sietí tak ako živých sietí. A keď chceme mať takéto živé, žijúce siete, tak potrebujeme uh, do nich vložiť vysoké investície, vysoké investície do nových technológií. Tu stojíme pred dvoma výzvami. Poprvé to je zvýšenie spotreby energie. Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre energiu spotreba elektriny sa zdvojnásobí z, na, z 18 tisíc teravatov na hodinu na 34 teravatov na hodinu. To predklad predpokladá, e, to, to zodpoveda 21 miliardám dolárom. A myslím si, že keď sa e, očakáva zvýšenie spotreby energie a keď chceme dodať túto dodatočnú energiu, a vybudovať potrebné e, zdroje. Potrebovali by sme na to trasu z Bruselu až po e, Peking, kde by boli e, keby sme to chceli nahradiť fotovoltaickou energiou, tak by sme potrebovali takúto dlhú trasu ale e, myslíme si, že musíme e, sa zamerať na e, to, akým spôsobom samotní spotrebitelia kontrolujú spotrebu elektrine. Čiže prvú elektriny, prvú výzvu predstavujú ľudské zdroje. Európska únia tu stojí pred veľkým problémom. Je to starnutie obyvateľstva. A po druhé, mladá generácia nemá záujem o technické odbory. Mám pocit, že vo všetkých členských štátoch je nedostatok odborníkov, nedostatok e, odborných spôsobilostí v oblasti energetiky. Toto vytvára jeden špecifický problém aj pre inteligentné siete. Čiže máme problém e, ľudských zdrojov. Po druhé, to je e, e, výroba technológií. Každoročne treba nahradzať 25 existujúcich kapacít. Je potrebné zlepšovať dopravné siete, zavádzať nové technológie, automatizované systémy. Tretia veľká zraniteľnosť to sú finančné zdroje. E, uvádzali sa dva príklady, ktoré by som chcel zdôrazniť. Ide o zásobovanie tepelnou energiou. Táto oblasť bola počas posledných 20 rokov zanedbávaná Eh, predovšetkým eh, v krajinách eh, v strede a na juhovýchode Európy. Stratili sa všetky trhy, miestne trhy s tepelnou energiou a ľudia sa museli odpojiť, pretože ceny boli príliš vysoké. To všetko predpokladá podľa názoru odborníkov na energetiku alebo podľa štúdie Svetovej rady pre energiu nasledujúce. Odborníci sa domnievajú, že najvyššou prioritou je energetická účinnosť v 84 eh, krajinách sveta sa eh, vykonával prieskum a zistilo sa, že toto je najdôležitejšia vec. V krajine ako je Rumunsko potenciál pre zníženie spotreby je 50%. Rumunsko spotrebuje 40% eh, elektriny v stavebníctve a spotreba elektriny predstavuje 60% výdajov výdavkov domácnosti, predovšetkým v zime. Preto je potrebné na európskej úrovni vypracovať finančné mechanizmy na transfer vyspelých technológií. Mám tu na mysli vysoko účinné spolu uh, gener- Chcem utilizarea materiilor prime energetice. Uh, spolu na kogeneračné systémy. E, musíme mať jednotnú víziu, musíme e, mať dobrú komunikáciu medzi členskými štátmi, pretože sú to členské štáty, ktoré zabezpečujú e, rozvoj a rovnováhu energetického sektoru. Na druhej strane musíme na národnej úrovni sledovať túto oblasť a to aj prostredníctvom príslušného e, výboru na úrovni parlamentu. Musíme identifikovať finančné mechanizmy umožňujúce transfer technológií e, medzi členskými štátmi a takisto e, je potrebné do toho zapojiť trh s emisiami CO2. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz Litvy, pán Baraskauskas. Thank you very much, Chairman. Veľmi pekne ďakujem. Vážení kolegovia, chcel by som zareagovať eh, na to, čo povedal pán eh, Wittmann z Rakúska. A vo svojej reakcii by som chcel predovšetkým vyzvihnúť myšlienku, že keď hovoríme o jadrovej bezpečnosti, mali by sme hovoriť nielen o e, riadení e, jadrových elektrární, ale aj o jadrových e, zariadeniach, ktoré sa stavajú v blízkosti hraníc Európskej, Európskej únie. Rusko a Bielorusko plánujú postaviť dve nové jadrové elektrárne len 30 kilometrov od e, Litvy, čo je hranica EÚ. Po tragédii vo Fukushime si všetci uvedomujeme, že jadrová energia nie je taká bezpečná, ako sa nám hovorilo v posledných dvoch desaťročiach prípade um, havárie jadrovej elektrárne v budúcnosti, ku ktorej by mohlo dôjsť v Bielorusku alebo v Rusku, ehm, znečistenie by sa cez litovské rieky dostalo do Balckého mora, čo by znamenalo, že e, Dánsko, Švédsko a ďalšie krajiny Európy by boli zasiahnuté. Preto eh, by som chcel zdôrazniť, aby eh, útvary Európskej únie, príslušné inštitúcie vystupovali veľmi aktívne e, v tomto smere, pretože Litva sama nebude môcť e, riešiť e, problematiku jadrovej bezpečnosti v tomto smere a nebude sama o sebe schopná zabezpečiť túto bezpečnosť pre celú EÚ. Prečo o tom hovorím? Pretože tá situácia, ktorá v súčasnosti existuje v Rusku, je skutočne veľmi pochmurná. Ďakujem.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 E, chcel by som sa vyjadriť aj k tejto týme, téme. E, Európska únia je na kontinente a my konkurujeme iným kontinentom, ale iné kontinenty e, sú so skupeným štátom. My sme konkurenti Číne, Indii, Spojeným štátom, ale my sme úniou štátov a je potrebné, aby sme sa najprv dohodli sami medzi sebou. Hovoríme o energetickej infraštruktúre, ktorá samozrejme je dôležitým predpokladom pre konkurencieschopnosť nášho kontinentu a tu by som chcel vyzdvihnúť myšlienku riadenia a budúcnosti, pretože odkedy sme liberalizovali trh s energiou, tak už eh, ani presne nevieme, kto sú, kde sú siete, kto sú vlastníci eh, siete detí. E, hovorilo sa o potrebných investíciách do energetických infraštruktúr a ja som na tomto stretnutí položil otázku rôznym priemyselníkom z Gaz de France a tak ďalej, kto sú vlastníci sieti. Dnes už nikto nevie, kto to je. A keď zajtra napríklad Gazprom Gazprom začne skupovať energetické siete, k tomu v tom zabraní. Chcel by som upriamiť pozornosť na túto tému, pretože naši spoluobčania e, sa v tom už nevyznajú a my ako zástupcovia občanov e, takisto nie. Myslím si, že je potrebné, aby sme zabezpečili kvalitu sieti, bezpečnosť, prepojenia medzi členskými štátmi, nezávislosť, e, to znamená politickú nezávislosť majiteľov v sieti a to by nám malo poskytnúť potrebnú istotu, ako aj našim spoluobčanom. Kladiem si otázku, či nenastal čas na to, aby sme mohli začať rokovať s prevádzkovateľmi o tom, aby všetky siete v Európe sa stali súčasťou veľkej celoeurópskej siete, eh, energetickej siete a aby sme robili eh, investície s týmto eh, úmyslom. Samozrejme, musíme vychádzať vychádzať e, aj z toho, e, čo e, budú hovoriť regulačné orgány, ale musíme zabezpečiť istú mieru solidarity, tak aby sme zabezpečili čo najlepšie uspokojenie z potrieb európskych občanov, aby sme zabezpečili čo najlepší pomer medzi cenou a účinnosťou a aby sme na E, celosvetovej úrovni zabezpečili e, potrebnú štruktúru e, na našom kontinente, čo samozrejme nebráni prevádzkovateľom navzájom súťažiť, aj pokiaľ ide o cenu dodávanej energie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ešte teraz posledné vystúpenie. Je to pán Johan Hell. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci diskusí sme sa zaoberali dvomi veľkými témami. Prvá vec bola energie, zásobovanie energiemi. Ak by som to mohol zhrnúť to, o čom sa hovorilo, vlastne ide o to, že v budúcnosti chceme mať bezpečné dodávky aj v rámci toho, ako sa bude riešiť v budúcnosti otázka atomovej energie v Európe. No a potom druhý bod, ktorý by som tu chcel spomenúť, je téma výskumu a oblasť nových technológií. Dnes sme už počuli, že je možné usporiť veľa energií tým, ak sa investuje do teplnej izolácie. Ja by som chcel poukázať na to, že aj v súvislosti s výskumom a technológiami ide o to, ako je možné usporiť množstva energií. A chcel by som poukázať na to, že úsporami pri elektrických spotrebičoch, keď jednoducho zrušíte mod standby, ušetríte veľa energie, napríklad v Rakúsku je určitý prepočet, ktorý hovorí, že ak by ste e, odbúrali standby stav na všetkých elektrospotrebičoch, tak by ste vlastne mohli odstaviť jednu elektráreň. Takže tu je dôležité zasadzovať za nové technológie a je dôležité aj úsporne pristupovať k energiám. Ďakujem. Ďakujem pekne a v rámci tohoto kola dostane slovo na záver pani Hercog ako spravodajkyňa. Ďakujem ešte raz sa e, pokúsim e, e, o isté zhrnutie, ale ja budem musieť čoskoro odísť. Takže len niekoľko vecí. Chcela by som začať tým, čo povedal posledný rečník. V výskume a rozvoji je obrovská rezerva. Toto je, prečo sme sa na úrovni Európskej únii rozhodli prijať 7. plán výskumu, ale aj tu sú potrebné finančné zdroje. Keď sme prijali tento e, plán pred 4 rokmi. Spravodajcom bol pán Buzek, ktorý v tom čase bol predsedom ITRE a e, vtedy náklady, odhadované náklady pre tento e, plán bol 10 miliard eur a Európsky parlament povedal, že je potrebné, aby EÚ dala 4 miliardy, ale keď sa na to pozrieme dnes, dnes by to už bolo 30 miliard miliard eur na, bili, miliard eur na projekty rovnakého rozsahu, čiže tá cena neprestajne e, e, rastie a je potrebné, aby sme vložili peniaze do tretieho plánu strategického rozvoja energetiky e, s cieľom zabezpečiť výskum a vývoj. A chceme prekonať cieľ prekažky v podobe regulačných bariér na úrovni EU a e, národných e, štátov. Teraz je potrebné e, k tomu pridať aj tretiu vec a to sú miestne povolenia. Tieto miestne povolenia predstavujú vážnu bariéru pre e, investície. E, spomínala sa tu e, daň z z transakcie, z finančných transakcií. Toto by mal byť spôsob, ako e, generovať dodatočné finančné zdroje, e, aby sme mohli, pretože potenciál európskeho rozpočtu aj národných rozpočtov je obmedzený. Ministri financií v každej krajine sú veľmi kritickí. Ja si nemyslím, že by všetci museli e, uvažovať rovnako, ale je prvou prioritou vášho ministra financií investovať do úspor energií? Ak tomu tak nie je, tak to treba dosiahnuť, pretože v opačnom prípade nedostaneme tie finančné zdroje, ktoré potrebujeme. Chcela by som ešte povedať niečo, čo je veľmi dôležité, keď hovoríme o e, prechode na inteligentné technológie. Predovšetkým technologické e, inteligentné meracie technológie. Nemôžeme nič usporiť, pokiaľ to nedokážeme merať. Ehm, inteligentné merania to je vynikajúci projekt, pretože je potrebné e, tento spôsob merania použiť na meranie spotreby vody, elektriny a tak ďalej. A tieto merače musíme dať na veľmi viditeľné miesto v domácnosti. Potrebujeme na to pekné digitálne zariadenie, aby sme videli, koľko peňazí v danom momente míňame na energiu. Väčšina ľudí by zrejme nemalo záujem vedieť, vedieť, koľko e, kilovatov e, alebo kilojavlov e, spotrebujú, ale zaujíma ich, koľko eur ich to stojí. Myslím si, že to by sme mali robiť a za nadchádzajúcich 20 rokov by sme mali vo všetkých domácnostiach nainštalovať inteligentné merače spotreby energie. A záverom by som chcela povedať e, niečo o tom, kde som začala. Potrebujeme viac takýchto konferencií. Toto bola prvá, ale je pravdepodobne potrebné ísť ďalej, aby sme našli spôsob, aký môže európsky zákonodarca sa stretávať s národnými zákonodarcami a aby sme dosiahli naše cieľa, aby sme zlepšili život našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. A teraz by som dal slovo pánu Kovačovi. Posledné slovo má dnes predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte, aby som Zdá sa, že máme technický problém s mikrofónom. Yeah, this works. <laughs> Snáď možno použiť mikrofón vedľajší. Takže dovolte, som mene predsedníctva a to v reči predsedníctva prehovoril. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť. Verte mi, že či už po odbornej, ale aj po politickej stránke E, prebehlo v minulej dobe, v posledných rokoch veľa e, rozhovorov a bude tomu tak i po vypršaní našeho predsedníctva a body, ktoré tu dnes zazneli, posuniem tým príslušným ministrom, aby diskusia mohla ísť ďalej. Snáď ešte chcem reagovať na jednu z otázok. Išlo o to, či plánované e, rozvi- e, e, body rozvoja infra- infraštruktúry sú naozaj potrebné. Nuž, my ako predsedníctvo rady si myslíme, že tieto, vý, tento vývoj je naozaj potrebný, pretože závislosť EÚ od vonkajších dodávateľov energií už dnes je pomerne veľká. Treba využiť vnútorné rezervy, a presúvať ich z regiónu do, rea, do, e, do regiónu. To zmierni problémy rovnako, ako to zvýši efektívnosť úspory energií. My si myslíme, že k rozvoju infraštruktúry treba mať komunitárne prostriedky, to vidieť aj pri programoch kde sa v poslednej dobe e, pracovalo na hospodárskej báze. Ale financovanie takto sa nedá poskytovať len ekonomickým e, prístupom. Tu treba konať. A na tieto projekty je potrebné, aby sme, aby tu Európska únia naozaj e, toto vnímala prioritne. V druhej sekcii Išlo o mnohé dôležité veci. V tej súvislosti by som snáď povedal toľko, že všetci sme si asi zajedno v tom, že nespotrebovaná energia je tá najlacnejšia energia. Ale u e, energetických systémov elektrickej energie je dôležitá a rozhodujúca stabilita sieti, pretože takto priamo prispieva k istému bezpečnému zásobovaniu. Stabilita systému siete sa dá zvýšiť tak, že koneční spotrebitelia e, nielen budú spotrebovávať, ale oni sami, ak to umožňujú kapacity, budú posielať energiu naspäť do, do siete. A týmto spôsobom vznikne obojstranne výhodný mechanizmus. Na to ale potrebujeme inteligentné interfejsy, e, inteligentné e, počítače, tieto inteligentné počítadlá. To je v celoeurópskom záujme. A ďalší aspekt u inteligentných sietí, už tu zaznela otázka aj medzi e, odborníkmi mnohokrát zaznela že totiž tieto siete podporujú priamu interakciu medzi poskytovateľmi služieb. To platí u, e, pre uh, tvorbu návykov spotrebiteľov a umožňuje že to aj integráciu obnoviteľných uh, energií. Ale neodznela tu uh, vôbec tá otázka, hoci sme na to viackrát mysleli, kedy môžeme rátať s elektromobilitou. To predsa ovplyvňuje e, priebeh spotreby e, e, energií. Treba však ešte dodať, že trhy elektrickej energie a energetické trhy vôbec sú v EÚ veľmi prepojené. Susedné krajiny majú vplyv navzájom na svoje trhy aj a na spotrebiteľov a zákazníkov. Čiže e, tie rozhodnutia daných krajín majú na konkurencieschopnosť EÚ. Nie sú tu len otázky týkajúce sa jadrovej energie, ale napríklad odpadové hospodárstvo. To je otázka. A e, znalosti občanov v, nie, v niektor- e, alebo neznal- neznalosti občanov v niektorých krajinách je naozaj e, sú markantné tie rozdiely. Tie rozhodnutia potrebujú vždy aj rozsiahlú diskusiu, hlasovanie, a musíme stále hľadať konsenzus. Len takto budeme môcť v budúcnosti sa posúvať vpred a zvyšovať konkurencieschopnosť Európskej únie. Ja len toľko som chcel. Köszönöm szépen én is Kovač. Aj ja e, chcem poďakovať pánu štátnemu tajomníkovi Kováčovi a aj všetkým prítomným chcem poďakovať za e, príspevky na vysokej úrovni. E, počuli sme mnohé aspekty, mnohé prí, pohľady na vec počas tých e, tri a pol hodiny. Snáď by som zhrnujúco zdôraznil, že som presvedčený, že dnes sa nám ukázalo, že v jednom máme spoločnú reč a to je v tom, že spojenie energetických systémov musíme zabezpečiť. A v prospech tohoto hovorí mnoho argumentov. A aj tí, ktorí sú si ešte neistí, že závislosť treba odstrániť, aj tí zdôraznili, že je to potrebné, pretože e, to zvyšuje konkurencieschopnosť ale ten, kto bol za, aby sa znížila energetická závislosť. Nož ja patrím tiež k takým hlasom. Ale všetci e, podčiarkli význam e, vnútorných prepojení, pretože bez nich nev sa nedostaneme ďalej. A keď si budeme keď budeme hovoriť spoločn- spoločným hlasom, tak snáď e, na konci dnešného dňa možno konštatovať, že sme si zajedno v tom, že dôležité bezpečné prepojenia tam, kde je to možné, sú dôležité a tam treba použiť aj komunitárne prostriedky. A pri znižovaní závislosti nuž e, tu je pravdepodobné, že je asi nereálne úplne vylúčiť tie vonkajšie zdroje, pretože Európa ešte po dlhú dobu bude na ne odkázaná na zdroje zvonku. Určitý, e, určite možno znižovať ich podiel, ale bolo by nezodpovedné e, neuvažovať o alternatívach, e, o alternatívnych trasách a zabezpečovať ich naprieč EÚ. A ešte zo pár slov ku kompetenciám. Nuž, snáď to nebolo diskutované a nemuselo to byť diskutované, ale to zamestnáva národné parlamenty i parlament e, európsky. E, podstata je tu rovnaká. Ten energetický mix, tá zmes, e, sa ustanovuje aj na Európskej únie, aké majú byť, aký má byť podiel obnoviteľných energií aj pán štátny tajomník e, bol povedal, že jadrová energia môže byť témou, o ktorej možno diskutovať, debatovať aj v e, súvislosti s e, Fukushimu, ale je tu množstvo iných typov energií, ktoré sú tiež sporné. To teraz nie je možno v centre záujme ako napríklad spalovne odpadu alebo využitie bioenergie to tiež e, vedie k mnohým e, polemikám. Ďalej otázka e, klčovania lesov alebo otázka, kde spalovňa odpadu má byť umiestnená, či na hranic, ak je to na hranici členskej krajiny, tak je to veľmi citlivá otázka. To znamená, musíme si na seba dávať pozor na postoje jedného či druhého a tu môže EÚ sprostredkovať. A potom druhá časť diskusí Možno tu bola téma, ku ktorej sme sa neustále vracali. To bola tá prvá sekcia. Možno by bolo bývalo lepšie, keby sme rozsiahle boli pohovorili o tomto, pretože siete v mnohých ohľadoch zohrávajú úlohu a v budúcnosti by sme mali hovoriť o tých uh, inteligentných meračoch. V mnohých členských krajinách e, sú tu mnohé také členské krajiny, kde veľmi často sa e, účtuje len priemerná spotreba e, alebo otázky, otázky verejného osvetlenia. A často sú tu také antistimuly, ktoré nevedú k úsporám energie, ale skôr naopak. Uprednostňovanie riešení, kde E, spotreba energie je najnižšia. To by mal byť cieľ a preto by mali byť takéto najúspornejšie, e, šetrivé a e, ohľaduplné k životnému prostrediu. Tie inteligentné merače musia byť v tejto súvislosti našim cieľom i na komunitárnej úrovni. Mnohí sa k tomu z vás vyjadrili a ja som si istý, že to by mohlo byť záverom, ku ktorému sme Eh, chceli dospieť a ku ktorému sa kedykoľvek môžeme vrátiť. Eh, predsednícke krajiny sa k tomu môžu kedykoľvek vrátiť. Toľko z mojej strany som chcel povedať. Aj je to vlastne také subjektívne zhrnutie. A k tým... Eh, a teraz dám slovo ešte k ďalšiemu obsažnejšiemu zhrnutiu pánu Andrášovi. Lehetőséget arra, hogy Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za možnosť za to, že mám možnosť zhrnúť túto dnešnú diskusiu. Poprvé by som chcel povedať, že je výborné, že sme to mali túto diskusiu. Na druhej strane som si istý, že vôbec nie sme v jednoduchej situácii a že e, mi to určite na popularite nepomôže, ale keďže som politik, nebojím sa toho a pokúsim sa to čo najlepšie zhrnúť. Poprvé by som sa chcel poďakovať poslancom národných parlamentov. Iste máte veľa práce, ale napriek tomu ste si našli, našli čas a prišli dnes k nám do Bruselu. Súčasnili ste sa podujatia, ktoré my, poslanci Európskeho parlamentu, považujeme za veľmi dôležité. Chcem sa poďakovať tým, ktorí zostali až do konca Myslím si, že bolo to isté dobré rozhodnutie zo strany Európskeho parlamentu, ako aj zo strany e, Maďarského parlamentu, že dnes sme hovorili o energii, energetike počas hospodárskej krízy, aj keď určite bolo primerané hovoriť o iných témach. Ja som si istý, že toto je jedna z najdôležitejších strategických otázok v Európe, teda ide otázky energie. A je výborné, že maďarské predsedníctvo považuje túto tému za prioritu. A že preto teda sa uskutočnilo toto zasadnutie. Samozrejme, dnes sa nám to zdá byť úplne samozrejme. Prednedávnom sa uskutočnilo zasadanie rady s jedinou témou a to bola energetika bolo to vlastne prvýkrát, to prebehlo v tomto zmysle. V roku 2004 pristúpili nové členské štáty Európskej únie. Odtedy som sa stal členom Európskeho parlamentu, ako aj výboru ITRE. Tento výbor nebol svojho času veľmi populárny. Nebol tak povediac svetlách reflektorov, a to som ešte povedal veľmi diplomaticky, ale v priebehu rokov sa vypracovala spoločná energetická stratégia EÚ a v posledných hodinách sa spomínala, spomínala veľmi často. Tu ide pre všetkým o udržateľnosť, bezpečnosť dodávok a samozrejme aj dodávky energií za rozumná ceny. Predtým to nebola veľmi populárna téma, ale odvtedy sa udeli závažné udalosti, extrémny nárast cien ropy, kríza s dodávkami ropu, ropy, prepukla hospodárska kríza, to nám všetko pomohlo nájsť riešenie na tieto výzvy. Boli to ťažké roky, ale podľa mňa sa nám podarilo dosiahnuť dobré výsledky. Podarilo sa nám premeniť túto stratégiu na právne akty, mnohé z nich sa schválili, vytvorila sa Európska agentúra pre energiu, aby som spomenal, spomenul späť ten príklad. Dosiahli sme významný pokrok, čo sa týka spoločného trhu s energiami. Samozrejme, vystáva tu ešte otázka, či môžeme byť spokojní. Samozrejme, nemôžeme byť. Aj dnešné podujatie poukázalo, že tak je. Máme síce potrebnú stratégiu, máme tu potrebné smernice, ale teraz je dôležitá implementácia všetkých týchto opatrení. Pre všetkým na národnej úrovni musí sa to transponovať národného práva a v druhej línii sa to musí implementovať aj v praxi. A musíme si to priznať, práca Európskeho parlamentu na to nedostačí. Nebude dostačovať. V posledných rokoch s pánom Rojlom, ako aj s kolegami z výboru ITRE sme významne prispeli k tomu, že sme vytvorili stratégie a sme ich implementovali na úrovni EÚ. Teraz vo fáze ich implementácie do praxie do praxe musia konať národné parlamenty, je nutné preukázať veľkú vôľu a preto je táto konferencia taká dôležitá, kde poslanci národných parlamentov svojou prítomnosťou ako aj svojimi príspevkami významne prispeli k tejto vôli. Najdôležitejší záver pre mňa je ten, že je tu vôľa na implementáciu a že sa to prejavila. Musíme pracovať teda na implementácii. Spomeniem tu iba tretí balíček o energiách. Tu sme ešte nespokojní, musíme konať podstatne viac. Ale musíme si uvedomiť, že ani najlepšie, najlepšia legislatíva nám nepomôže, potrebujeme mať siete, plynovody, ropovody, Infraštruktúra, to je dôležité heslo, ktoré je ťažiskom. Musíme tam mať externú infraštruktúru, internú infraštruktúru a samozrejme ide aj o kvalitu infraštruktúry ako takej a ide tu aj o otázky inteligentných sietí. Ak by ste dovolili, zhrnul by som to, čo je pre mňa najdôležitejšie. Na základe toho, o čom sa dnes hovorilo, sa ukázalo jasne, že členské štáty sa nachádzajú v rozličných situáciách, čo sa týka možnosti diverzifikovať zdroje energií. Zdroje zemného plynu v členských štátoch sú veľmi rôzne. Spomínalo sa už to, že pobaltské štáty sú závislé od jedného zdroja, štáty v Strednej Európe sú závislé na 80 jedného zdroja a tu ide o Rusko. Talianskí poslanci boli veľmi aktívni na dnešnom podujatí. V Taliansku je situácia špecifická. Tento región je závislý pre všetkým od Severnej Afriky a preto Rusko znamená určitú možnosť diverzifikácie. Takže, keď hovorím o diverzifikácii a o nových zdrojoch zemného plynu, tak e, nie je dôležité to, odkiaľ pochádza plyn, ale samotná diverzifikácia zdrojov. Chcel by som spomenúť pár príkladov diverzifikácie. Poprvé, chcel by som spomenúť Nabuko, viacejkrát sa to dnes spomínalo a som presvedčený o tom, že Nabuko skutočne môže byť prospešný koridor pre Európu. Ja tu nesúhlasím s pánom Horockým a myslím si, že na rozdiel od South Stream by to bolo lepšie riešenie. Najlepšie bolo, keby sa uskutočili obidva projekty, ale samozrejme musíme myslieť na diverzifikáciu zdrojov a len prepravných ciest a pre, pre strednú a východnú Európu bolo asi lepšie dostávať ropu z Kaspickej oblasti a nie z Ruska. Takže nie len tie transportné cesty sú dôležité pri diversifikácii, ale aj samotné zdroje. Čo sa týka diverzifikácie, dôležitá téma sú terminály LNG, to sa tu tiež dosť často spomínalo. Mohlo by to prispieť tomu, aby sa vytvorila rovnováha medzi dopytom a ponukou. Keď budeme mať dispozícii túto externú infraštruktúru, stále budeme ešte potrebovať niečo ďalšie, a to je jednotný postup voči tretím štátom. Možno, že je to jasné, ale v prípade Európskej únie ide o obrovské spoločenstvo klientov, máme tu 500 miliónov občanov a toto by vlastne mala byť obrovská výhoda pri našom pôsobení na globálnych trhoch. Napríklad v prípade Polska to malo veľké výhody pri dlhodobých zmluvách o dodávkach zemného plynu. Musím byť jasné, že keď niekto chce rokovať s EÚ o energiách, tak Európska únia skutočne môže mať veľký prospech z toho, ak bude konať jednotne. Som veľmi rád, že polské predsedníctvo toto bude považovať za centrálny bod svojho programu. A tu je ďalšia téma, síce solidarita medzi členskými štátmi. Vy tam máte určite veľké skúsenosti a je to veľké ťažisko ako téma táto solidarita medzi členskými štátmi. Čo sa týka internej infraštruktúry, mnohí ľudia majú pravdu v tom, že potrebujú mať flexibilné interné siete a nielen koridory smerom tretím štátom. Musíme naše siete zájemne prepojiť, a to všade v Európe, tak na západe, ako aj na východe, aj v strednej Európe. Som si istý, že potrebujeme postupovať o viacerých krokoch. Musíme implementovať pravidla do praxe, to som už spomínal na úvod. Keď sa táto fáza ukončí, tak môžeme pracovať na tom, aby sme lepšie využívali dané kapacity, čo znamená v mnohých prípadoch, že nemusíme budovať novú infraštruktúru, čo bude znamenať úsporu. Ako druhý krok Bude samozrejme nevyhnutné vykonať nové investície, bude nevyhnutné ďalej roz, rozvíjať existujúce siete, o tom sa už veľa hovorilo. Spomínali sa to dobré príklady, hovorilo sa o spolupráci v rámci Vyšegrádskej štyrky, A potom je tu otázka závislosti tohoto regiónu, ktorá môže byť znížená významným spôsobom. Ale nepotrebujeme len siete a dobrý právny rámec, keď hovoríme o interných štruktúrach a internej infraštruktúre. Musíme mať aj dobre fungujúci trh. Na tomto mieste súhlasím s pánom Orockým. Nie sme konkurenti, čo sa týka vnútorného trhu, čo sa týka bezpečnosti dodávok, ale musíme spolupracovať, musíme byť voči sebe solidárni a takto môže potom fungovať vnútorný trh. Myslím si, že toto je skutočný prelom a že Rada Európskej únie v rámci zasedania 4. februára s tým súvisela, že do roku 2014 sa má vytvoriť vnútorný trh, až do roku 2015 sa majú plne odbúrať energetické ostrovy. Ište tu budú mnohé prekážky, čo sa týka internej infraštruktúry, a vnútorného trhu. Chcem sa zamerať na dve, ktoré spomínali kolegovia. Na jednej strane je to otázka povolovania. To je jedna z najväčších prekážok v rámci infraštruktúry. Sú tu veľmi komplikované a dlhotrvajúce postupy. Ide o cezhraničné projekty, kde častokrát povoleniu prejde aj 10 rokov, čo v 21. storočí je neakceptovateľné. Tieto postupy je nutné zjednodušiť, musí to prebiehať prebehnúť jednoduchšie a je nutné vytvoriť miesto jedného kontaktu, je nutné zrušiť paralelné štruktúry. Druhá vec je financovanie a nedostatok finančných prostriedkov. Európska komisia odhaduje, že do roku 2020 bude nevinutých 200 miliard eur na to, aby sa ďalej vybudovávali siete. Tu v Európskom parlamente sme začali zbieraním potrebných údajov a skutočne si to vyžaduje obrovské investície, aby sa zrealizoval napríklad projekt Nabuko. Už teraz je vlastne príliš neskoro začať zbierať finančné prostriedky. Dôležité, aby sme podporili súkromný sektor, aby investoval. Aj Európska únia musí konať, spoločenstvo musí tiež prispieť k financovaniu. A na to potrebujeme jasné priority. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že 500 priorít nie sú priority. Potrebujeme mať prehľadný počet priorít, lebo to musí byť, tak povedať, leitmotív v rámci financovania projektov. Táto sieť, keď sa teda vybuduje napriek všetkým prekážkam, otázka je, ako to má vyzerať potom, to zoskupenie, tá sieť. Vieme, že potrebujeme mať inteligentné siete, vieme, že to je nevyužitý potenciál v Európe. Sú tu odhady, ktoré hovoria, že s pomocou inteligentných systémov je možné ušetriť 10 až 20 elektrickej energie. Takto je možné časovo lepšie riadiť spotrebu, je možné posilniť integra- integrovanie jednotlivých sietí 40 miliard eur, to boli potrebné investície. Samozrejme, aj tu je dôležité vytvoriť prostredie na to, aby sa podporovali takéto investície. A samozrejme, ak potom ešte okrem týchto inteligentných sietí budeme mať aj inteligentné merače, o čom hovorila pani Hercog, tak potom aj domácnosti budú môcť uvedomelejšie pristupovať k energiám a takto môžu prispieť tomu, že sa bude, budú dosahovať vyššie úspory energií. Do roku 2012 v zmysle rozhodnutia Rady Európskej únie by sa mali zaviesť spoločné technické štandardy a do roku 2020 by sa počet inteligentných meračov mal zvýšiť, teda ich podiel z 10% na 80%. Chcel by som sa teraz vrátiť k tomu, čím som začal, a to je otázka energetickej stratégie. Dnes v prvej línii sme mali bezpečnosť dodávok, nehovorili sme o trvalej udržateľnosti, ale nesieme zabudnúť ani na tento aspekt. Niektorí na to poukázali, a ja by som na tomto mieste chcel poukázať na jeden dokument. Je to oznámenie Energetická agenda do roku 2050. Dovtedy sa má upustiť od uhlíka. Môže sa vám to zdať veľmi ambiciozne, ale ak chceme mať možnosti do budúcnosti, musíme zabezpečiť to, aby sa vykonal takýto prechod, to môže trvať aj 50 až 60 rokov. No posledná myšlienka na záver, pán predseda. Z dnešného podujatia vyplynulo, že aj v súčasnej kríze je energia časť problému. Ten, kto sa zúčastnil dnes tejto diskusie, tak ten vie, že energia môže byť aj časť riešenia. Preto musíme tak v Európskom parlamente, ako v národných parlamentoch na tom pracovať, aby to fungovalo do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne zúčastneným poslankyňam poslancom. Pán Royal dnešné podujatie otvoril a ja mám teraz možno tú ľahšiu úlohu, aby som dnes uzavrel toto podujatie. Chcel by som sa srdečne poďakovať výboru ITRE. Ďakujem aj Rade Európskej únie, ďakujem pekne aj maďarskému predsedníctvu za organizáciu tohoto podujatia, ďakujem pekne prítomným za to, že dnes sem prišli, že prispeli k diskusii a pevne verím, že počas polského predsedníctva sa potom na tejto téme bude ďalej pracovať a týmto pádom končím dnešnú schôdzu. Ďakujem pekne.